Let's begin, please. Buenos días. Vamos a comenzar nuestra. Dobré ráno. Začneme náš ranný program, ten je nabitý. Najskôr schválime program, ak nikto nie je proti. Ako viete, máme naplánované vypočutie dnes ráno o športoch, o športe a ľudských právach. Jeden z bodov nášho programu pôvodne predpokladajú účasť eh, komisára z OSN. Bohužiaľ, eh, on zrušil svoju účasť a dúfame, že sa nám to podarí poprehadzovať patrične tie body Prejdeme teda k schváleniu programu schôdze a takisto schváleniu zápisníc a potom začneme samotnú schôdzu. Dôvodom, prečo sme tu, je, aby sme sa dnes pokúsili vrhnúť svetlo na záležitosti, ktorými sa zaoberal parlament v predchádzajúcich rokoch. Takisto sa touto problematikou zaoberalo viacero mimovládnych organizácií. Sú aj inštitúcie, ktoré sú zaangažované v oblasti športu a olympijského hnutia. Hovoríme o rešpektovaní ľudských práv vo vzťahu k veľkým a významným športovým podujatiam. Silvia Kosta, moja priateľka a kolegyňa, ktorá predseda Výboru pre kultúru a vzdelávanie je tu po mojej lavici. aj. Naozaj vítam jej spoluprácu, tak aby sme mohli spolu túto vec ďalej rozoberať. Ďalej sú tu aj poslanci z výboru pre kultúru. Práca, tá spolupráca, ktorá prebieha medzi jednotlivými výbormi parlamentu je veľmi dôležitá, takže naozaj by som sa chcela poďakovať všetkým poslankyňam a poslancom z výboru KULT, ktorí sú tu prítomní. Ďakujem ešte raz Silvii Koste, e, ktorá pomohla posunúť túto iniciatívu vpred. To vypočutie sa, ale respektíve táto tematika sa neobmedzila na dnešné vypočutie. E, sú tu ľudia, ktorí sú si akutne vedomi tejto problematiky a mojou úlohou je vlastne tu na len nastaviť priestor na diskusiu, moderovať to a my sa domnievame, že aj EÚ má povinnosť, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv po celom svete, hlavne pokiaľ ide o významné športové podujatia, ktoré lákajú pozornosť médií a ktoré viažu veľa hospodárskych zdrojov a prostriedkov, či verejných, respektíve aj súkromných. Domnievame sa, že by mal byť prijatý rigorózny kódex správania pre krajiny, pre hostiteľské krajiny, ktoré vlastne hostia takéto podujatia, tak aby bolo možné zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv. Je dôležité, aby EU takéto práva obhajovala, aby išla príkladom tým, že vezme na seba tento záväzok. Nechcel, by som teraz sa púšťať do konkrétnych situácií, e, to budeme riešiť počas e, vypočutia, ale teraz dám e, slovo Silvie Koste. No, ďakujem veľmi pekne za túto iniciatívu, budem hovoriť po taliansky. E, my sme e, sa chceli tejto veci spojiť s výborom DROA a naozaj som rada, že DROA a KULT našli spoločnú pôdu na prácu. To je veľmi dôležité z pohľadu hodnot, ktoré šport prináša, ktoré reprezentuje a takisto aj pokiaľ ide o ten rozmer medzinárodných vzťahov. Som rada, že tu vidím prítomných mnohých kolegov, e, vidím Petra Kamereve, Telga Trupel, vidím kolegu Ventesa, Zdrovievského, Pekova, kolegu Zagorakisa, ktorý okrem iného je aj veľkým fanúšikom športu. To sú všetko ľudia prítomní z výboru klub. Myslím si, že by bolo užitočné pripomenúť si niektoré otázky, ktoré sú veľmi dôležité. E, medzičasom už vieme veľmi dobre, že Európska únia má novú pôsobnosť e, v tejto oblasti, povedzme, nazvime ju soft, alebo takou mekou pôsobnosťou. E, pokiaľ ide o tie, tie povinnosti, ktoré máme plniť, ja si myslím, že tie treba predovšetkým počiarknúť a náš výbor, výbor pre kultúru a vzdelávanie pre mládež a šport má osobitnú povinnosť v rámci takéhoto nového výhľadu, e, ktorý sa črtá po uzavretí Lisabonskej zmluvy. E, v článku 165 Lisabonskej zmluvy sa hovorí o tom, že Európa bude prispievať eh, k eh, rozšíreniu profilu, teda profilu športu, eh, bude pritom zohľadňovať tú špecifickú športu a tie štruktúry, ktoré často sú založené na princípe dobrovoľnosti, ale takisto bude zohľadňovať sociálny a vzdelávací rozmer športu. Toto teda je téma, ohľadom ktorej sa musí parlament vyprofilovať a je to aj uznesenie parlamentu veľmi dôležité, ktoré sa týka e, e, európskeho rozmeru športu. V tomto prípade hovoríme aj o medzinárodnom rozmere. E, k tomu sa tiež musí EÚ vymedziť a hovoríme o niektorých základných hodnotách. V rámci tohto uznesenia Európskeho parlamentu sme pomenovali alebo zadefinovali niektoré základné otázky, ktoré sú podstatné z pohľadu diskusie o ľudských právach. Hlavne uznávame, že šport je mimoriadným prostriedkom podpory medzikultúrneho dialógu a mieru a že je nevyhnutné tento rozmer posilňovať tak v európskom, ako aj v medzinárodnom rozmere. Ďalej je nevyhnutné podporovať a ochraňovať hodnoty, ktoré šíri šport a robiť to aj formami, e, ktoré sú napríklad právneho charakteru, e, fair play, ďalej rešpektovanie integrity osobnosti a športových odvetví, ďalej štýlo života. Toto všetko sú otázky, ktoré e, sa týkajú športu a ktoré sa tiež ťahujú k tým základným právam. Jedna z tém, o ktorej budeme hovoriť a ktorá je veľmi dôležitá, je bez pochyby aj e, korupcia, korupcia e, ktorá sa týka napríklad aj manipulovaných zápasov a je nevyhnutné, aby členské štáty k tomuto zaujali stanovisko, aby ratifikovali ratifikovali dohodu v tomto ohľade. E, otázka športu a psychofyzických e, rozmerov, to je tiež podstatné a takisto aj pokiaľ ide o šport a jeho úlohu pri vývoji mládeže a takisto pokiaľ ide o životné štýly. To je veľmi dôležité. E, musíme brať ohľad na šport aj z pohľadu prevencie zdravia. To je rozmer, ktorý sa viaže k zdravotnému, zdravotným záležitostiam. Takisto samozrejme je tu prevencia konfliktov, a ďalšia téma, ktorá sa týka správy a riadenia športu, ktorá vlastne zabezpečuje takýto pluralizmus. Takisto si myslím, že podstatné pre nás e, je zabezpečiť e, nediskrimináciu. Všetky máme isté sny. E, bola som v Iráne pred niekoľkými rokmi. Ja som mala sen a bola to istým spôsobom výzva. Lizy bude hovoriť o futbale v Katari, ale a ja som sa tam stretla každopádne s diskrimináciou a keď si vezmeme, že moslimky v niektorých krajinách e, nemôžu sa zúčastňovať ako iní športovci na olympijských hrách, pretože nie je možné predložiť nejakú žiadosť o účasť z ich strany. E, Irán je veľmi dôležitý v tomto ohľade, preto si myslím, že aj toto je téma, ktorú musíme položiť na stôl, pretože je súčasťou vnímania osobnosti a zásady nediskriminácia, nediskriminácia. Viete, že tento rok aktívnym spôsobom podporujeme aj šport e, cez Erasmus, prostredníctvom Erasmu. A my sme žiadali o to, aby prioritu získali e, tie základné športové organizácie a celkovo športová prax. Snažíme sa možno a nie je to márna snaha, chceme sa zabezpečiť, aby to právo na šport sa stalo právom, ktoré bude efektívnejšie uznávané aby bolo možné vykonávať šport vo všeobecnosti, bez, bez nejakých obmedzení. To je veľmi dôležité. Musíme šport zasadiť dnes aj do medzinárodných rozmerov, do rozmeru medzinárodných vzťahov a takisto je tam rozmer kultúrny. Ban Ki-moon nedávno povedal veľmi zaujímavú, zaujímavú citáciu, šport je jazykom univerzálnym, ktorým všetci vieme hovoriť. To je veľké posolstvo z môjho pohľadu, čiže v rámci kultúrnej diplomácie, ktorú opätovne spúšťame e, spolu s výborom AFED e, ako rozmer, e, ktorý zahrania kultúru, vzdelávanie a takisto šport môže zohrávať svoju úlohu v rámci tohto nového rozmeru. Myslím si, že to je ďalšia sféra, ďalšia oblasť, kde by sme mohli podporovať práva, ktoré sa viažu k športovej praxi, k športovaniu. Podľa medzinárodnej charty v vzdelávania, fyzického vzdelávania, teda cvičenia UNESCO, šport má podporovať demokraciu, práva ľudí, kultúru, mieru a nenásilia. Čiže máme istú chartu, takú základnú chartu, ktorá sa týka týchto práv. Takisto si myslím, že je treba pripomenúť, samozrejme potom dáme priestor na vystúpenia, treba ale pripomenúť, že máme ďalšiu, e, ďalšiu dôležitú, ďalšie dôležité podujatie, tým je podujatie v Baku v júni, a je dôležité, aby v rámci olympijskej charty, aby aj v rámci olympijských hier 2020 boli zohľadnené ľudské práva a ja verím, že toto získa dostatočný priestor, tieto ľudské práva v rámci tejto charty a je nevyhnutné, aby sme na to stále viac a viac mysleli. A musím sa ubezpečiť, že tie hostiteľské krajiny, respektíve hostiteľské mesta, ktoré hostia veľké športové podujatia a takisto federácie športové budú musieť zohľadňovať e, dodržiavanie a rešpektovanie ľudských práv v rámci výberov tých miest, ktoré budú môcť hostiť. To je takýto predpoklad naplniť, aby sa mohli stať hostiteľskými mestami. V septembri e, bude prvý týždeň, Európsky týždeň športu a navrhujem dve veci. E, výbor pre kultúru zorganizuje nasledovný týždeň, týždeň potom od 7. do 12 športový týždeň, budeme sa musieť zomknúť, spolupracovať, vo všetkých krajinách to budeme oslavovať aj z takéhoto pohľadu a bolo by zaujímavé, aby sa zorganizoval takýto workshop, aby sme teda venovali pozornosť aj iným veciam nad rámec e, tej športovej praxe a nad rámec toho vzdelávacieho rozmeru športu. E, myslím si, že toto je presne naša povinnosť a to znamená e, pokúsiť sa, aby v rámci tohto nášho raného zasadnutia zaznelo to posolstvo, že sa všetci musíme snažiť, že musíme sa oprieť ale zároveň aj o tie právne základy, ktoré nám umožňujú e, posilniť e, niektoré aspekty, ktoré sa týkajú športu, napríklad aj boj proti násiliu a predovšetkom, tak to bolo už zadefinované v roku 2014, aby sme zabranili manipulácii pri športových podujatiach. To je téma, ktorá sa týka osobitne, nie však výlučne futbalu. E, myslím si, že tie futbalové asociácie, federácie, FIFA, tá má ešte väčšiu zodpovednosť aj z dôvodu toho mimoriadného rozšírenia športu a jej dosahu na šport a treba aj z jej úrovne šíriť niektoré hodnoty, ktoré my obhajujeme. Myslím si teda, že e, takýto pohľad, integrovaný pohľad, ktorý dáva všetky dimenzie dohromady, tak z nej sa musí stať e, politika, e, ktorá nás prinúti k silnému záväzku na všetkých. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za všetko. A teraz dám slovo našim rečníkom. E, myslím, že máme vynikajúce zastúpenie médií, sveta športu a takisto najdôležitejšej mimovládnej organizácie. Na úvod dáme slovo e, pani Minky Warden, ktorá je riaditeľkou Global Initiatives, Global Initiative e, v rámci Human Rights Watch. 12 minút, nech sa páči. Thank you very much. E, ďakujem veľmi pekne. Som tu z New Yorku. Som rada, že môžem byť s vami. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že hostí túto dôležitú diskusiu v takomto kritickom čase z pohľadu globálneho športu. Ja súhlasím s tými veľmi dôležitými pripomienkami, ktoré už prezentovali naše spolupredsedkyne a už na úvod dovolte mi povedať, ja som fanúšikom športu. Všetci sme nadšení, keď idú olympijské hry a keď e, sú majstrovstvá sveta a všetci si užívame aj ligové súťaže na najvyššej úrovni. Chceme fandiť našim týmom a našim obľúbeným športovcom, ktorí lámu rekordy. Ale je stále ťažšie takto robiť, alebo teda byť fanúšikom v pravom zmysle. E, športoví fanúšici nechcú sedieť na štadionoch, ktoré sú postavené e, vykoristovanými, zneužívanými pracovníkmi alebo v rámci ktorých výstav by došlo k ohrozeniu životov. ARD Florian Bauer, eh, novinár, ktorý sa zaoberá otázkami športu, tí by nemali čeliť nejakému, nejakej cenzúre, nejakému tlaku, pokiaľ ide o ich investigatívnu činnosť. Nemali by sa dostávať takíto novinári do väzení. To samozrejme porušuje všetky základné princípy, eh, ktoré, ako tvrdia organizácie hostiteľské, ako mnohé organizácie tvrdia, dodržiavajú. Samozrejme, to sú veci, ktoré podkopávajú férovo športu a takisto aj e, ľudské práva. Existujú veľmi ne, nevýhodné právne ustanovenia, ktoré vedú nakoniec k diskriminácii ľudí z oblasti LGBTI. Po celom svete ženy a dievčatá, napríklad aj v Sádskej Arábii, nemôžu športovať, nemôžu chodiť na telesnú výchovu v rámci škôl Taká je vládna politika. E, tá charta hovorí o tom, že šport je ľudským právom, ale ak nie sú športové federácie pre ženy, tak ako je to v Sádskej Arábii, alebo keď ženy a dievčatá sú zatýkané pri sledovaní športových hier, ako napríklad v Iráne, tak potom je aby, čas na to, aby tie organizácie využili svoju páku, ktorú majú, aby zmenili situáciu. My už celé roky z pohľadu Human Rights Watch sledujeme, aká je situácia e, v oblasti olympijských hier a takisto e, majstrovstiev sveta. Vo viacerých správach, napríklad aj tejto, Human Rights Watch e, sa zaoberal týmito prípadmi zneužívania, či v Rusku, či v Katari, či v Sávskej, Arabii. My pozeráme na to, aké prípady porušenia sa dejú v prípadoch, kedy dostávajú usporiadanie hier niektoré štáty, ktoré nerešpektujú ľudské práva. Sú to, je to napríklad zneužívanie migrantov, pracovníkov, ktorí sú použití na to, aby budovali tieto ehm, športoviska, je tu veľký environmentálny dosah, takisto tu nie je priestor pre mediálne organizácie. Human Rights Watch formou svojich správ dokázal, že tie prípady zneužívania sú veľa horšie v prípade, že hostiteľmi sa stávajú tí, ktorí nedržiavajú, skutočne nedržiavajú e, ľudské práva alebo nemajú fungujúci právny štát. A stále viac sú to práve represívne vlády, ktoré žiadajú o právo usporiadať takéto hry. Prečo? Globálne hry e, prinášajú možnosť postaviť sa vedľa, alebo rameno pri ramene, stať rameno pri ramene tých e, svetových lídrov a odlákať tak pozornosť, odpútať pozornosť od tých kríz, ktoré sa dejú v týchto štátoch pri výstavbe týchto jagavých a úžasných nových štadionov zaniknú tie problémy, ktoré majú toto je veľká výzva, pred ktorou stoja vedúci predstavitelia športových hnutí a preto hovoríme, že rok 2015 je dňom zúčtovania pre globálny šport. To je rok, kedy sluby a retorika budú otestované e, z pohľadu tých najnotorickejších nedržiavateľov ľudských práv po svete. E, teraz vám dám niektoré kľúčové termíny, ktoré si treba uvedomiť. 29. E, mája FIFA bude voliť nového prezidenta. Súčasný prezident sa snaží o 5. funkčné obdobie. Vyzývatelia sa vyjadrili o lepšie dodržiavanie ľudských práv, transparentnosť a reformy. Kdokoľvek sa stane vedúcim predstaviteľom FIFA, bude musieť riešiť aj e, pracovníkov migrantov, aj ich použitie, e, použitie pri výstavbe štadionov a športových pred e, podujatiami v Rusku a v Katare, kde títo pracovníci čelia systému, tzv. systému kafala. 12. júna budú spustené prvé európske hry v Azerbajdžane v Baku. 6000 športovcov bude prítomných. E, tak ako charta požaduje dodržiavanie mediálnych práv, e, nie je možné predpokladať, že sa tak bude diať e, v rámci týchto hier v Baku. Prezident Aliev sa snaží výrazným spôsobom uklieštiť ľudské práva v rámci toho obdobia 24 rokov po nezávislosti od Ruska. Zatýka mnohých aktivistov, novinárov, ktorí mohli priniesť väčšiu mieru dohľadu a dozoru, keby neboli uväznení z dôvodu prestíže, e, ktoré plamenia z takýchto prvých európskych hier, musíme sa ubezpečiť, že v rámci toho krátkeho priestoru časového, ktorý máme, musíme prepustiť tých politických väzňov a musíme zabezpečiť aj veľkú mieru účasti na vysokej úrovni. E, zo svojej strany e, tá organizácia pre teda olympijské hnutie, ktorá má svoje sídlo v Ríme, a ktorá združuje 50 národných organizácií, tam má práva tú páku povedať organizátorom v Baku, aby si veci dali na poriadok. Ďalej si musíme uvedomiť 30. júl, e, vtedy Medzinárodný olimpijský výbor bude voliť medzi Kazachstanom a Čínou, komu dať e, olimpijské hry zimné v roku 2022, to sú skorumpované krajiny, ktoré nedržiavajú ľudské práva, ktoré zabraňujú mediálnej slobode a často sú tam aj nedodržiavanie práva pracovníkov. Kazachstan možno čoskoro príjme proti LGBT zákon podobný, ako bol prijatý nedávno v Rusku. Poučili sme sa v Pekingu aj v Soči a preto by mal výbor zhľadať nové kontrakty, v ktorých bude konkrétne uvedené, že sú tu záruky na ochranu ľudských práv. To by malo platiť už samého zážo 4. augusta <clears throat> trvá ešte rok do olympijských hier v Rio 2016. Prvýkrát tam zúčastnia dve ženy za Sádskú Ará... Arábiu, ale Sádskej Arábii sa nepodarilo umožniť ženám, aby boli v športových federáciách, aby bol v ich medzinárodnom e, olympijskom výbore e, aj sekcia pre ženy. Bude tam, e, vyšle tam tým, kde bude skoro 200 mužov, len mužov. A E, budú tvrdiť, že neboli technicky pripravení na to, aby v družstvách boli aj ženy. Nikdy nebudú na to pripravení, pokiaľ nedovolia ženám, štú, ženám študovať. Takže vylúčenie žien zo, šl, zo športu je výzva, na ktorú by mal Medzinárodný olimpijský výbor e, reagovať, aby sa umožnilo ženám v týchto krajinách aktívne sa zúčastňovať športu. Je to veľká výzva pre globálny šport. Humans Human Rights Watch je súčasťou mnohých medzinárodných koalícií, aj európskych, ktoré sa snažia o presadzovanie ľudských práv, pracovných práv, proti korupcie, detských práv e, na hlavných športových podujatiach. My si myslíme, že ak športové orgány budú ticho a nebudú kritizovať potlačanie ľudských práv a diskrimináciu, prispievajú k oslabovaniu e, spravodlivej, férovej hry a poslaniu športu mnoho rokov medzinárodné športové inštitúcie, ako je aj Medzinárodný olimpijský výbor, tvrdili, že medzi športom a ľudskými práv, právami nie je žiadna väzba a že na šport sa nesmie vyvíjať tlak z oblasti ľudských práv. Ale vidíme veľký počet, rastúci počet e, utlačajúcich krajín, e, ktoré sa zaujímajú o hostovanie takýchto športových hier a slubujú rôzne E, rôzne e, zlepšenia v oblasti ľudských práv, že sa tak nikdy nestane. 8 mesiacov pred Olympiádou v Soči Rusko prijalo diskriminačný LGBT zákon. E, nevideli sme žiadne snahy, ktoré by e, hovorili o tom, že takýto zákon je proti charte, je proti charte E, olympijských hier. Vidíme, ale že odtedy sa prístup MOU zmenil a implementoval zásady, ktoré majú platiť pre všetky športové podujatia. Tomás Pok, nový predseda MOU, formálne vytvoril reformu platformu, ktorá sa nazýva of Transforma 2020, zaoberá sa revíziou charty, ako je napríklad rodová e, rovnosť rešpektovanie základných eh, ľudských práv a podobne. V Monaku na osobitnom zasadnutí MOU to bolo jednomyselne schválené. Od Soči predseda Bak trval na tom, že zmluvy o organizovaní olympijských hier musia obsahovať ustanovenia, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv a proti diskrimináciou a proti diskriminácii. Je to dôležitý krok a ďalším dôležitým krokom je zverejnenie predtým tajných zmluv s organizátormi olympijských hier. Teraz je to tak, že ak nedodržia hostiteľské krajiny svoje prísľuby v zmluvách, tak výbor môže zrušiť organizovanie olympijských hier v týchto krajinách. A okrem toho E, ich vylúčia z olympijskej rodiny. To znamená, že ak chcete hrať, musíte dodržiavať pravidlá. Predseda Bak začal e, s touto hrou, ale vidíme, že na celom svete e, sa tieto prístupky ešte stále rozširujú a preto má Olympijský výbor E, začať silnejšie presadzovať svoju agendu 2020. Soči stálo 25 miliard, Peking 20 miliard. Mysleli sme si, že to je najvyššia suma, ale Svetový pohár 2022 v Katare, e, ktorý stojí e, prácu dvoch miliónov migra- migrujúcich pracovníkov prekročil ešte aj tieto magické hranice. E, takéto masívne stavby, infraštruktúra si vyžadujú veľké náklady peňažné, environmentálne, ľudské. Vieme, že stovky migrantov, pracovníkov zahri- zahynulo počas výstavby v Katare. V Katare etický kódex kódex pre výstavbu veľkých projektov by mal zabezpečovať väčšiu ochranu, avšak doteraz kroky nie sú dostatočné na to, čo je potrebné. Potrebujeme celosvetový systém a e, vidíme, že Katar robí len kozmetické úpravy, ale otrokárske podmienky nemení. E, jednoducho vidíme, že napríklad aj v oblasti pasovej a vízovej politiky sa používajú otrokárske medomy. Do konania hier FIFA i Katar majú ešte stále priestor na to, aby spravili správnu vec. FIFA môže skoncovať s praxou upierania e, víz na opustenie krajiny. Jednoducho treba začať okamžite vyšetrovať e, tragické úmrtia veľkého počtu pracovníkov Niektorí ľudia hovoria, že športové federácie a inštitúcie nemajú žiadnu silu a že nedokážu riešiť chronické porušovanie ľudských práv. To nie je nič nové. Mal, mal e, ob, e, obdobia, e, keď sa mu podarilo presadiť zrušenie apartheidu v Južnej Afrike pri účasti na olympijských hrách alebo E, napríklad Afganistan počas vlády Talibanu za diskrimináciu žien. Pokiaľ ide o Južnú e, Koreru, tam sa tiež upravnil nátlak a došlo k zlepšeniu demokratického prostredia. Vidíme, že mal prijal reformy, ktoré sa týkajú dopovania, e, ničenia životného prostredia a korupcie. Vlády a športové federácie musia konať na aby riešili porušovania. Ak tak nerobia, vysielajú nesprávne signály tým, čo porušujú. Povzbudzujú ich v ďalšom správaní, ktoré predstavuje nedodržiavanie pravidiel. Žiadame to, čo sa dá ľahko dosiahnuť, ak je politická vôľa. MOV a ďalšie výbory si vyžadujú podporu Európskeho parlamentu, aby ste aj vy využili svoje páky na oslobodenie novinárov alebo ľudskoprávnych aktivistov, ktorí nemajú byť vo väzeniach. E, Olympijské hry v Baku 12. júla sa rýchlo blížia. Pomôžete takto nielen aktivistom a novinárom v Azerbajdžane, ale aj vlastným atletom. Nikto nechce zobrať domov medaile, ktoré sú poškvrnené útlakom. Sponzori i verejnosť sú stále viac a viac nechutení porušovaním ľudských práv na športových podujatiach. Musíme prestať s uplatňovaním dvojitých noriem na športové podujania. Dohodnime sa, že nemôžeme mať úspešné globálne celosvetové športové podujatie, ak je E, ak sa spája s porušovaním ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Ahora voy a dar, eh... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok a teraz dávam slovo pánu Florianovi Bauerovi, ktorý je reportérom špecializovaným na športové a, na, a poli, na šport a politiku, alebo je to politický športový reportér, možno by mohol vysvetliť, čo robí, ale určite e, sa ho budú aj poslanci ešte pýtať, ale teraz mu dávam slovo, takže slovo má pán Bauer. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali. Chcem vás prekvapiť a hneď na začiatok povedať, že nepotrebujem 12 minút Teraz vás musím prekvapiť, pretože ja som stratil svoje poznámky na ceste sem. Ale dúfam, že sa mi niečo podarí ešte vyloviť z pamäti. A určite dní pred nami sú veľmi e, hektické a plné športových podujastí ja a VDR, ARD prežívame teraz kritické obdobie. Boli sme v Katari pred niekoľkými týždňami, včera sme zistenia zverejnili a som pripravený odpovedať na všetky vaše otázky. Všeobecne chcem povedať, že tu nemám žiadne návrhy, ja som novinár a mojou úlohou tu nie je prísť s návrhmi, ale chcem sa vyjadriť tomu, čo vidíme posledné roky. Je to tendencia, je to taký posun pri veľkých športových podujatiach, ktoré sa konajú v autoritatívnych krajinách. Je to posun, ktorý začal s Olympiádou 2008 v Pekingu a okolo toho vznikla veľká diskusia a potom sme videli e, v olympijské hry v Soči menšie športové podujatia v autoritatívskych krajinách, napríklad Bielorusko a e, hokejový šampionát v ňom, alebo africký pohár národov, ktorý bol takmer ne, ne, e, nepopísaný v svetových médiách v rovníkovej Gvineji, čo je krajina s najväčšou históriou autoritatívstva v Afrike potom sme videli Olympiádu v Soči, celú tú diskusiu, využívanie, vykoristovanie pracovníkov, robotníkov, problémy s porušovaním ľudských práv. O tom písali mnohé médiá. Videli sme, že Human Rights Watch, Amnesty International a mnohé ďalšie ľudskoprávne organizácie o tom diskutovali. A v poslednom období štyroch a pol rokoch od kedy sa rozhodlo, že v Katare bude svetový pohár FIFA, tak táto krajina sa premiela v svetovej diskusii. Keď si pozrieme medzinárodné médiá, tak vidíme aj tu posun. Medzinárodné médiá sa nikdy nezamiera, nezameriavali na otázky, ako je politika a šport. Šport bol len téma ktorá sa vnímala veľmi dlho ako radosť, zábava, potešenie. A mnohí hovorili, že politika, ekonomika, sociálne otázky športu nie sú dôležité ani pre novinárov, ani pre verejnosť. A ja si myslím, že to je veľký problém, pre ktorým vo všeobecnosti stojíme. I keď vidíme určitý posun e, v niektorých medzinárodných médiách, ktoré hovoria aj o tom, o čom tu dnes my hovoríme, Najmä to vidíme v anglických médiách, vo veľkých novinách, v BBC, aj v Nemecku. Máme mnoho kvalitných novín a dve veľké verejnoprávne televízie, ako aj Deutschlandfunk, celonárodné rádio, venujú veľa času, peňazí a ľudských síl do informovania o týchto témach. Prečo o tom hovorím? Myslím si, že je to súčasť celkového problému, pre ktorým stojíme posledné roky. A síce, že médiá nevenovali pozornosť tomuto, nevenovali to, e, tejto téme pozornosť takú, ako by si to zaslúžilo. A takisto medzinárodné organizácie preto nebrali túto tému dostatočne vážne. Dlhé obdobie tomu tak bolo. A ten posun, ktorý teraz vidíme, prečo nemu došlo, prečo došlo k tomuto posunu z medzinárodných organizácií, prečo dávajú hlavné športové podujatia do krajín, ktoré majú pochybnú reputáciu alebo ktoré sú autoritatívne režimy. Prvá vec je, že mnoho vecí sa ľahšie rieši. Pravdepodobne môžete uplatňovať určité obmedzenia, pravidlá, robiť si vlastné zákony keď sa pozeráme napríklad na FIFA 2018 v Rusku alebo dávnejšie podujatia, keď niektoré zákony boli prijaté, e, zákony, ktoré porušovali súčasné zákony a medzinárodné normy, napríklad v oblasti pracovného práva a podobne. Takže ľahšie sa riešia tieto podujatia pri mno, e, z hľadiska medzinárodných organizácií, pretože máte taký silnejší prístup z hora na dol než povedzme v demokratickejších krajinách. Po druhé, je tu problém nájsť niečo v oblasti, keď si pozriete, kde sa budú konať e, budúce olympijské hry, tak MOV stojí pred vážnymi problémami, najmä pre zimné olympijské hry. Ťažko sa hľadajú krajiny, ktoré sú ochotné na seba zobrať toto bremeno, vynaložiť tie peniaze na organizáciu takýchto podujatí. A po tretie, tieto inštitúcie, Prečo dávajú eh, podujatia do autoritatívnejších krajín? Je to jednoducho otázka peňazí. Je, ide stále o viac a viac peňazí, ide o peniaze, ktoré sa dajú zarobiť na týchto podujatiach. A keď zoberieme tieto všetky faktory dokopy, tak zistíme, že je tu len jedna otázka a to je zodpovednosť. Takže keď si pozrieme tie rôzne zložky zodpovednosti, a medzinárodné organizácie v prvom kroku a v hlavnom kroku niektorí rečníci už poukázali na niektoré tieto otázky, tak ja osobne to hovorím a ja som už informovala o všetkých podujatiach, o ktorých sa tu hovoril od roku 2008. A často poukazujem na tento bod v každej reportáži, ktorú sme pripravili, Nikdy som nepochopil, prečo medzinárodné organizácie nemajú povinnosť brať ľudské práva ako predpoklad, ako východisko preto, aby sa, tam, aby sa v nejakej krajine mohli konať medzinárodné podujatia. Skutočne nikto ani na politickej scéne nespochybňoval medzin, medzinárodné organizácie ako také, a vieme, že je tam určité prepojenie aj s politikou, športovou politikou a tak ďalej. Je tam určité prepojenie športu a politiky. Ale jednoducho, otvorene chcem povedať, je to pre mňa niečo, čo neexistuje a je to veľmi pochybné. Keď si pozrieme veľké športové federácie, a to nehovorím len o FIFA, ale sú aj iné organizácie, všetky priemerné športové inštitúcie, pokiaľ ja viem, ak vy viete inak, dajte mi vedieť, nikto nemá tú požiadavku ľudských práv pri e, zohľadnenú v procese rozhodovania o mieste konania podujati. Ak si pozriete nové reformné predstavy, predstavy pána Bacha, e, nového predsedu MOVu, to je tá agenda 2020. Pozrel som sa na to a nenašiel som tam nikde slovička ľudské práva. Našiel som jeden článok, je to bod 27 reformy, kde sa hovorí aspoň o good governance, dobrom e, riadení, správovaní. Takže ja si naozaj kladiem otázku, že či, či došlo k nejakej zmene, či došlo k zmene vnímania v rámci medzinárodnej športovej obce, ktorá by, ktoré by znamenalo akceptáciu úlohy ľudských práv v športe. Ja si myslím, že aj zohrávajú túto úlohu, pretože verejnosť, ako vidíme v posledných rokoch, a to je práve to, čo zhromaždilo tú energiu, verejnosť to už ďalej neakceptuje. Pozrime si Katar a hovorím to ako niekto, kto bol v Katare niekoľkokrát, ktorý tam bol dokonca ešte predtým, než Kataru udelili svetový pohár a ktorý informoval vo veľkej miere o tejto krajine a neobviňoval ich len z nedodržiavania ľudských práv, ale informoval som aj o úsilí. Takže chcem povedať, že táto krajina je príkladom krajiny, ktorá je predmetom záujmu verejnosti už roky a to ukazuje to, čo aj vidíme pri informovanosti o takýchto podujatiach vidíme, ako verejnosť a média dokážu upriamiť pozornosť na túto tému a ja si myslím, že to je niečo, čo musia medzinárodné organizácie pochopiť vo veľa väčšej miere, najmä ak ide o otázku dobrého spravovania spoločnosti, ľudskej dôstojnosti LGBT a podobne. Potom je tu aj zodpovednosť krajín, ktoré hostia tieto podujatia. Zatiaľ nebola, veľ, nebol veľký tlak na tieto krajiny, okrem Kataru asi. A okrem Kataru som nevidel veľa podujatí, kde by tlak verejnosti vyvolal nejaké zmeny. Tieto krajiny majú tiež zodpovednosť. Je to zodpovednosť slobody tlače, ľudských práv, je to zodpovednosť aby novinári prišli a pozreli sa. A chcem jasne povedať, že ak máte veľkú tlačovú konferenciu v Dohe v maji 2014 a poviete, že budeme reformovať systém pracovných práv robotníkov, tak potom samozrejme to ľudia budú ďalej sledovať. A my sme to sledovali. O rok na to sme tam išli Žiadali sme rozhovory, používam to môj prípad, pretože tam bolo veľa reportérov z mnohých anglických médií, nemeckých médií, iných médií a robili to aj predtým a mali menej problémov než my, chvála Bohu. A jednoducho povedali, vy ste niečo slúbili pred rokom a teraz to, čo robíme my, je, že žiadame ro- o rozhovory týždne a týždne, žiadame týždne a týždne o povolenie nakrúcať, ale nič sa nezmenilo, žiadna odpoveď. Takže očakávate, že neprídeme do vašej krajiny len preto, že neodpovedáte, že nám neposielate maily a tak ďalej? Samozrejme, že prídeme. My máme tiež zodpovednosť a to vedie k zodpovednosti médií. A to je ten veľký problém. Je tu zodpovednosť médií, aj tá existuje. Ja viem, aké sú problémy na mediálnom trhu a ja viem, že ja som z televízneho kanála, ktorý má ešte niekoľko peňazí na investície do takýchto tém. A mnoho médií na svete si to nemôže dovoliť, ale myslím si, že musí dojsť aj k presun, posunu v misiach mnohých novinárov, ktorí sa vidia ako športoví novinári šport niekedy sú skôr športoví fanúšikovia, e, bežní politickí novinári, ktorí sú aktívni v oblasti športu a je to naša povinnosť, povinnosť našich športových novinárov a reportérov sledovať tieto športové témy. Samozrejme, toto je hlavný dôvod a je to zodpovednosť e, podávať správy o krajinách, ktoré nám dajú možnosť na takúto prácu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Bauer. Teraz dávam slovo pani Miselidy, ktorá je riaditeľkou eh, eh, oddelenia pre verejné otázky eh, FIFA Ďakujem pekne, pani predsednička, a milí členovia výboru KULT a podvýboru pre ľudské práva. Ďakujem za pozvanie, ktoré ste adresovali FIFE a za to, že ste nám dali príležitosť zúčastniť sa na tejto rozprave a poskytnúť vám náš názor na túto dôležitú tému šport a ľudské práva organizácia e, takýchto hlavných športových udalností e, prispieva k podpore ľudských práv v kontexte e, svetových súťaží a nad rámec e, týchto činností, ak to môžem tak povedať. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme boli schopní zúčastniť sa na takýchto rozprávach. Aj v minulosti sme to robili, veľmi nás záleží na verejnej mienke, názore verejných organizácií, mimovládnych organizácií, médiách, vedeckých výskumných centrách, občianskej spoločnosti. Potrebujeme ich skúsenosti, ich vstupy, ich spätnú väzbu. Sú tu oblasti, ktoré sa určite dajú zlepšiť alebo podrobnejšie prebrať v kontexte hlavných športových podujatí, ale určite sú aj pozitíva z spojené s týmito podujatiami a športom ako takým. A je dôležité túto perspektívu poskytnúť a preniesť aj do týchto verejných diskusí. E, odznelo tu veľa vecí zo strany predrečníkov, e, sú tu aj odpovede a ja sa pokúsim sa k tomu pripomenúť. Uvedomujem si, že sme pod časovým tlakom, pokúsim sa dodržať vyčlenený čas, ale možno pôjdem viac do detailov budeme sa venovať špecifickejším otázkam a a potom sa venovať aj otázkam a odpovediam. Pre túto časť diskusie si myslím, že by bolo zaujímavé e, rozšíriť kontext Svetového pohára. To je vlajková loď e, FIFA a chcela by som poskytnúť taký prehľad našich e, výberových procesov pre svetový šampionát. Ako sa staviame k konceptom ľudských práv v súčasných dokumentoch, pretože sú tam rôzne iniciatívy, ktoré už fungujú, idú týmto smerom. Samozrejme, je to spojené aj so stratégiou udržateľnosti, na ktorú sme veľmi hrdí ako organizácia. A poskytnem vám prehľad a informácie o tom, ako vyzerá naša súčasná práca v oblasti ľudských práv a kontextu Svetového šampionátu FIFA. <clears throat> Takže majstrovská sveta, sveta. Myslím si, že FIFA v, v posledných dvoch, troch rokoch prešla zásadnými zmenami Iniciovali sme a vytvorili sme sériu reforiem správy, verejnej správy. Je tu potreba zlepšiť dobrú správu športových organizácií. To je absolútna pravda a aj cieľ, o ktorý sa snažíme je tu séria zmien, ktoré sme iniciovali a implementovali v rozličných oblastiach, pokiaľ ide o etické štruktúry, uplatnený regulačný rámec zmeny e, v rámci e, štatútu či stanov, e, taktiež posilnenie súladu našich činností, revízia pravidiel ktoré sú spojené s týmto procesom a tak ďalej. Celkový cieľ je posilniť transparentnosť, zodpovednosť, rozdelenie právomoci a posilniť e, e, kontrolu a rovnováhu. V tomto kontexte výberový proces pre majstrovstva sveta sa teda prispôsobil týmto pravidlám a znovu snažíme sa o väčšiu transparentnosť, otvorené, férové postupy, poučili sme sa z minulosti a určite chceme zabezpečiť, aby tie slabé miesta z minulosti boli primerane pokryté, aby sme brali do úvahy minulé skúsenosti pre budúcu organizáciu majstrovstiev. Hlavná zmena je vo výberovom procese a tá je spojená s tým, že orgán, ktorý rozhoduje, tu je presun zodpovednosti na kongres na základe e, takých potrieb výkonného výboru. E, je to otvorený proces a záverečné rozhodnutie, kto bude hostujúcou krajinou pre majstrovstva e, je takisto verejný e, v, e, v súlade s článkom 80 stanov FIFA. Sú tu všeobecné parametre pre proc, celý tento proces a celý, teda celý tento proces sa týka výberu hostujúcej krajiny. Ľudské práva, to je vlastne v centre dnešnej diskusie, Náš prístup e, nie je zameraný na e, len analýzu ľudských práv v danej krajine ako jediného kritéria. Náš prístup je taký, že situácia v oblasti ľudských práv v danej krajine predstavuje takú vstupnú bariéru, ak to tak môžem nazvať, pre výberový proces. To by bolo v protiklade s tým, o čom je šport. To by bolo vlastne protikladom toho, čo by sme chceli dosiahnuť ako cieľ, ako výsledok. Čiže prístup je vyvážený, primeraný a berieme do úvahy kapacitu a možnosti e, e, danej krajiny a organizácie. Hovoríme o krajine, hovoríme o medzinárodných ľudských právach a myslím si, že je dôležité byť ambiciózny ako športová organizácia, ale aj pragmatický a realistický, pokiaľ ide o to, kam až môžeme zájsť, aké sú skutočné možnosti k dispozícii v, z pohľadu zabezpečenia toho, že ľudské práva hostujúcej krajiny sú odzrkadlené a rešpektované. E, FIFA momentálne má koncept ľudských práv spojený s aktuálnymi dokumentami. Je pravda, že nemáme prístup ako taký len k ľudským právam, dopadovú štúdiu e, v oblasti ľudských práv, ale určite toto je smer, ktorý chceme mať aj v budúcnosti. Hoci pre výberové dokumenty pre 2022 e, sú tam oddiely, ktoré sú venované len pre sociálny a ľudský rozvoj, požiadavky pre, o informácie, pre hostujúcu, z hostujúcej krajiny, nediskriminácia, štandardy ohľadom e, boja proti rasizmu, celé oddiely, ktoré sa týkajú práve týchto oblastí a celkového rámca. Sú to teda očakávania FIFA v oblasti rešpektovania ľudskej dôstojnosti, sociálna, environmentálna zodpovednosť, integrita, e, etické správanie a tak ďalej. To len teda spomínam niektoré z nich, ktoré sú aplikovateľné pre výberový rámec FIFA. S tým e, je spojená naša stratégia udržateľnosti a tu je dôležité spomenúť aj túto oblasť, pretože základ pre e, rozvoj držateľnej stratégie pre majstrovstva sveta e, znamená, že sa musia rešpektovať národné štandardy, E, udržateľným spôsobom. Musí to byť sociálna zodpovednosť, e, výsledky týchto snažení a programy, ktoré sa vytvárajú v kontexte udržateľnosti sú verejne prístupné. Pred dvomi mesiacmi e, vyšla správa o udržateľnej strategii pre majstrovstva sveta v Brazílii v súlade s iniciatívou o globálnom podávaní správ. Je to veľmi zaujímavá správa či informácia, sú tam fakty a čísla z rôznych oblastí, teda o tom, ako FIFA reaguje práve na túto oblasť, na rozličné iniciatívy a programy. Pre budúcnosť, e, ako už bolo spomenuté, my sa pozeráme vpred, e, teda sú tu výberové procesy pre rok 2026, výberový uh, panel rozhoduje o zahajených e, procesoch e, v roku 2015, teda z pohľadu toho, že musíme vybrať e, hostujúcu krajinu v roku 2017 a teda tento proces reviduje všetky tieto aspekty, relevantné ustanovenia vo výberových kritériách. Cieľom je posilniť tieto aspekty, Eh, už v roku 2011 sme o tom hovoril, hovoril o tom prezident eh, FIFA a generálny tajomník. Obaja vtedy povedali, že tieto dve oblasti budú kľúčové pre FIFA eh, v budúcich rozhodnutiach a výberoch mm, teda miesta organizácie majstrovstiev a tento záväzok sa odzrkadľuje v našej súčasnej práci pohľadu toho, že sa snažíme navrhnúť prístup, ktorý bude korektný, primeraný, vyvážený. Berieme do úvahy usmernenia, ktoré sme dostali a usmernenia, ktoré dostávame od medzinárodných špecializovaných organizácií a ktoré sú relevantné aj pre mimovládne organizácie, občianskú spoločnosť a odporúčania zo strany vlád a verejných orgánov. Je to veľmi komplexná téma. Neexistujú tu jasné a jednoduché riešenia pre športové organizácie, pokiaľ ide o ich vlastné iniciatívy, ale určite, keď mm, budeme predkladať výsledky výberového procesu alebo už na samotnom začiatku, na samotnom oficiálnom začiatku tohto procesu budete pozitívne prekvapení o tom, mm, prekvapený prístupom, ktorý FIFA má a prekvapený tým, ako ďaleko až sme schopní zájsť, pokiaľ ide o ľudské práva a s tým spojené oblasti e, rizikový manažment a rozličné analýzy. Ďakujem. Ďakujem pekne. 40. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Mark Tyson. Dúfam, že som to vyslovila správne. Je to člen Európskeho olympijského výboru. Ďakujem, že ste prišli. Najskôr by som chcel poďakovať pani predsedničke podvýboru pre ľudské práva a predsedničke výboru, e, výboru kult e, zdravím všetkých poslancov a všetkých zúčastnených na tomto vypočutí. Chcel by som vám tiež srdečne poďakovať za pozvanie, teda možnosť nielen sa zúčastniť pasívne takejto udalosti, e, pretože dnešná téma je nielen športovo, ale aj politicky dôležitá a chcem teda vyjadriť, že to, že si uvedomujeme, že tu vlastne zastupuje nás pán Žanesko Čičianič a pán Mišel Kasper, ktorý môže potom odpovedať na otázky, ktoré vyvstanú Trošku sme si rozdelili našu prácu. Ja som veľmi poctený, že sa môžem na vás obrátiť. V mojom príspevku budem vychádzať z niektorých princípov, ktoré sa mi zdajú dôležité, aby som uh, ich vyzdvihol a tiež a, uh, nadviazať na príspevky pán, predchádzajúcich panelistov Predovšetkým si myslím, že všeobecne povedané že športové udalosti um, boli v minulosti veľmi neapolitické. To sa zmenilo A viackrát tu odznelo, že šport je dôležitý pre našu spoločnosť, aby sme si uvedomili, ako táto spoločnosť funguje. A viackrát tu odznelo aj to, že organizácia napríklad ľudských, organizácia olympijských hier v Pekingu e, nám pripomenula túto skutočnosť. Chcel by som tiež pripomenúť slova, ktoré sa mi zdajú veľmi dôležité. Jeden z predošlých generálnych tajomníkov OSN Kofi Annan povedal, že musíme nielen ukázať hlas a cestu športu, citujem, olympijské hry sú spojené s hodnotami OSN, čiže tolerancia, rovnosť, fair play a mier a nie je ľahké dosiahnuť tento cieľ. To je konštatovanie, ktoré platí pre nás všetkých, ako platí, platí to ako všeobecný princíp. Čiže prvý záver, ktorý môže vyplynúť z tejto skutočnosti je ten, že športové organizácie už e, niekoľko rokov si uvedomujú a berú do úvahy obrovský sociálny dopad, ktoré športové udalosti a podujatia majú. Obrovská pridaná hodnota spojená so športom pre našu spoločnosť. Napríklad e, hovorilo sa o ľudských právach, hovorilo sa o diskriminácii, ale myslím si, že kľúčové v tejto oblasti je sociálna integrácia konštatujeme, že v našich spoločnostiach a v Európe a mnohých iných svetových krajinách sa hovorí o fenoméne jazyka, farby rozličných kultúr. Šport je veľmi dôležitým motorom pre sociálnu integráciu a z toho vyplýva dôležitý dopad na to, o čom sme hovorili pred chvíľkou, o diskriminácii, o ľudských právach, e, zdravie, vzdelávanie a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu aj pre nás sú ľudské práva veľmi dôležitou témou a organizácia športových podujatí je s tým spojená. Myslím si, že sme tu preto, aby sme s vami diskutovali o týchto veciach, nielen aby sme sa zúčastnili na e, nejakej rozprave. Z tohto všeobecného princípu vyplýva pozitívny prístup, ktorý máme voči týmto problémom a myslím si, že sme to aj počuli a nesmieme na to zabudnúť, že nemôžeme využívať šport ako politickú tribúnu na jednej strane a skôr si pamätať na to, čo robíme, odkiaľ prichádzame. Máme moc konať ako vláda, ako inštitúcia a preto to musíme v tomto kontexte pripomínať. Prístup, ktorý šport musí mať, musí byť neutrálny. To neznamená, že náš prístup je apolitický. Niektoré princípy platia všeobecne, ale môžeme hovoriť aj konkrétne, z, otvorenie si povedať o problémoch a pozrieť sa konkrétne na to, kde sme a kam smerujeme. Myslím si, že je tu jedna dôležitá téma, ktorú musíme otvoriť, kde môžeme konkrétne zasiahnuť jeden z aspektov, ktorý už odznel. Je to vlastne program alebo agenda 2020, článok 6 e, Olympijskej charty, ktorý sa týka podmienok organizácie športových udalostí či podujatí olympijských hier a tam sú ustanovenia preto, aby organizujúce mesta či miesta nemohli um, sa dopustiť diskriminácie. Treba uh, rešpektovať ľudské práva a ja úplne súhlasím uh, s predrečníčkou, ktorá hovorila o tom, že diskriminácia žien v Saudskej Arábii uh, je prítomná, uvedomujeme si to a naša možnosť zasiahnuť na tejto úrovni je veľmi obmedzená na jednej strane, ale na druhej v minulosti boli určité riešenia. Jacques Roger um, veľmi dlho diskutoval s predsedom Olympijského výboru a generálnym tajomníkom a hovorili o tom, že aj ženský tím zo Sádskej Arábie by sa mal zúčastniť olympijských hier v Londýne. Je to teda jeden z elementov či prvkov, ale predsa len môžeme konštatovať určitý výsledok. Jeden zo spôsobov, ako aktívne zasahovať proti diskrimináciou, sú práve podmienky a povinnosti, ktoré majú mesta, ktoré organizujú olympijské hry to je prvý krok, ale sú tam samozrejme aj ostatné, ktoré na to nadvezujú. Hovorili sme o právach pracovníkov. Všetci tu prítomní si určite uvedomujú, že existujú základné pravidla, ktoré sa musia rešpektovať v oblasti miest, pracovných podmienok a máme určité privilegium. Hovoríme o tom, že v našej legislatíve sú ustanovenia spojené s pracovným právom je tam celá séria ochranných opatrenia, ktoré platia v našich krajinách, bohužiaľ v iných častiach sveta neplatia. Veľmi dobre vieme, že tu nie sú len naše inštitúcie, ktoré robia maximum v tejto oblasti. Nedávno eh, som bol na inom vypočutí v Štrasburgu, eh, kde bola Medzinárodná organizácia práce ako pozvaný subjekt. Eh, je to globálny hráč, ktorý skúma možnosti ako túto situáciu zlepšiť. E, myslím si, že nemôžeme e, žiadať príliš veľa od športových organizácií a ja pripomínam, že to treba povedať už na začiatku. A musíme si uvedomiť, aké ťažké je riešenie niektorých aspektov. je tam tá celá séria odporúčaní pre hostujúce mesta a sú tam aj iné veci, ktoré rešpektujú základné princípy e, spojené s organizáciou olympijských hier, nediskriminácia založená napríklad na sexuálnej orientácii, to už odznelo pred chvíľou spojené v spojení so Saudskou Arábiou a ja mám veľmi dobré, mal som teda veľmi dobré vzťahy s predsedom Olinského výboru v Sádskej Arábii, eh, o ktorý, s ktorým sme o tomto hovorili, ale je to aj samotná spoločnosť, ktorá sa nemení tak ľahko, neposúva sa tak ľahko vpred myslím, že sa mi kráti čas na môj príspevok, ale teda športové podujatia sú motorom pre našu spoločnosť, pre všetky spoločnosti a prinášajú na úrovni vzdelávania napríklad pokrok. To je zásadné. Informácie, ktoré sú spojené alebo prospešné nielen pre mládež, ale aj pre celú spoločnosť. Šport musí byť jednou zo zložiek. Myslím si, že to je dôležité zdôrazniť. Je to zložka eh, v kontexte práce rozličných organizácií. My všetci sme na jednej lodi preto, aby sme dosiahli sociálnu zmenu, v našej spoločnosti, v našich spoločnostiach, aby sme dosiahli cieľ, ktorý sme si stanovili v oblasti rešpektovania ľudských práv a nediskriminácie. Takže toľko k kľúčovým slovám, ktoré mi som chcel prispieť k tejto rozprave. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo Sare Wittmeier, ktorá je vedeckým koordinátorom pre Inštitút pre vonkajšie vzťahy IFA. E, drahá pani Valenciano, pani Kosta, dámy a páni, šport hovorí všetkými jazykmi. Šport e, pokrýva vš- e, hýbe ľuďmi po celom svete, dostáva ich do- spolu a spôsobuje nadšenie, ktoré presahuje akékoľvek hranice v súčasnom, fragmentovanom a zároveň silne previazanom svete môže byť šport môže byť šport sociálnym, kultúrnym a politickým eh, motivátorom pre ďalší dialog. V tejto súvislosti by som chcela poukázať na spoluprácu v rámci mojich ministrie eh, a takisto by som chcela eh, pripomenúť spoločné vypočutie výborov pre kultúru a vonkajšiu politiku. Inštitút pre medzinárodné vzťahy je cieľ, je súčasťou siete v rámci Mo Europe a je takisto činný aj na poli občianskej spoločnosti. Výskumný program sa zaoberá aktuálnymi otázkami zahraničnej kultúrnej politiky. Prebehlo aj nedávne vypočutie v rámci Cultural Fairness, kde boli zastúpené viaceré organizácie. V krátkosti by som sa chcel venovať potenciálu športu a potom hovoriť o športových podujatiach a ľudských právach. Monika Štáb, bývalá trenerka eh, futbalového výberu Kataru, ženského a eh, nemecká futbalová veľvyslankyňa za rok 2014, vedie futbalové projekty s dievčami a ženami vo viacerých krajinách. Pakistan, Eritrea, Bahrajn. Netreba viac na futbal, len Vesta eh, loptu. S obmedzenými prostriedkami je možné dosiahnuť veľký účinok. E, Samozrejme, treba samostatnosť, zodpovednosť, e, buduje sa rešpekt, e, tímový duch, posilnenie futbalu ženského znamenalo aj posilnenie postavenia žien v spoločnosti. Samozrejme sú to aj športové projekty, ktoré podporujú integráciu a pochopenie. Tie ľudské práva sa odvíjajú od drobných vecí, ako praví Eleanor Roosevelt, vo svete jednotlivca, rodín, v susedstve, v škole. Športové projekty môžu priniesť príspevok k, k zmene hodnotových predstav, k nastaveniam a k takisto spôsobom správania. Športy sa dotýkajú všetkých e, vrstiev spoločnosti. Práve tá šírka športového záberu môže v krízových regiónoch a takisto v rozvojových krajinách prispieť k tomu, že sa zastabilizuje spoločnosť. Takýmto spôsobom sa znižuje, pardon, zľahšuje prístup. Šport z, odstraňuje bariéry. Mnohí mladí sa stretávajú, participujú na dialogu, dostávajú alternatívy životné. Potenciál športu v rámci spracovania konfliktov a pri budovaní občianskej spoločnosti a jej štruktúr by mala byť posilnená aj formou kultúrnej politiky vo vonkajšej oblasti. Univerzalitou e, je jeho pravidiel, e, takisto riešenia situácií v rámci hry a väčšinou kolektívnej skúsenosti vedie šport k tvorbe správnych hodnot, ako je tolerancia, pochopenie, kultúrne vzájomné stret, vzájomný, alebo teda stretávanie kultúr, náboženstiev a tak ďalej, politických systémov. Samozrejme, takto je možné odstrániť rôzne stereotypy, ale takisto neporozumenia v rámci tejto celosvetovej platformy. Obrovské podujatia majú možnosť eh, posilniť dôveru krajiny v celkový svet. Majstrovstvá sveta v roku 2006 v Nemecku sa postarali o skutočné a hmatateľné zlepšenie obrazu Nemecka vo svete Zatiaľ čo v Brazílii e, sa práve negatívne prejavili novinové titulky, ktoré sa týkali sociálnych nepokojov. Tieto majstrovstvá sveta mobilizovali tisícky občanov, ktoré e, bojovali, ktorí bojovali proti tým vysokým nákladom, ktoré boli spojené so zorganizovaním týchto majstrovstiev. Samozrejme, športové podujatia v takomto rozmere sú scénami na ktorých je možné rozohrať rôzne hry, tak povediac. V Soči sa to nepodarilo. Samozrejme, môže to byť aj nepochopenie, môžu tu byť pranierované rôzne nesprávne praxe. Pred alebo pred takýmito podujatiami eh, sa samozrejme upozorňuje na sociálne nerovnosti alebo na porušovanie ľudských práv v tých krajinách hospodárateľských. V kontexte väčšieho zapojenia viacerých krajín na usporiadavanie medzinárodných podujatí by bolo treba zohľadňovať sociálne, hospodárske a politické predpoklady stability, respektíve nestability na usporiadanie takýchto podujatí. Udelovaním takýchto významných podujatí sú s ním teda, s takýmto udelovaním väčšinou aj spájané isté možnosti pre tie hostujúce krajiny, ako je napríklad liberalizácia trhov. Nadnárodné športové organizácie, národné vlády, ale takisto aj Európska únia sú zodpovedné za good governance a za dodržiavanie ľudských práv v globálnom športe. musia dodržiavať e, rozvojové ciele Spojených národov a takisto humanitárny aspekt pri zorganizovaní a realizovaní megapodujatí. E, podľa Josefa Maguira, experta IFA rozvojového programu, teda výskumného programu a profesora na Univerzite Loborov, tí, ktorí majú rozhodovacie právomoci, by mali e, zohľadňovať etické aspekty a mali by ich postaviť nad reál politiku, reálnu politiku. Európska únia je inštitúciou, ktorá bazíruje na pravidlách a na hodnotách a tá by, e, tie by ju mali usmerňovať aj pri vonkajšej politike. Josef McGuire hovorí, že ak to tak nebude, tak potom e, zniží svoju kredibilitu. Celosvetovou e, otvorenosťou médií vznikajú síce problémy pre tie konkrétne spoločnosti, ale zvyšuje sa tým tlak ktorý smeruje k zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva. Otázka, či sa skutočne menia po takýchto podujatiach tie životné podmienky týchto ľudí a obyvateľstva, to ešte nie je celkom e, vierohodne dokázané. Je možné, že je tu len ten taký dočasný dopad e, na situáciu. Aktuálna publikácia ekonóma Andrew Zimbalista s názvom Circus Maximus, ktorá vyšla v februári tohto roka, nekonštatuje žiadne ekonomické neto zisky pre tie e, hostujúce krajiny, ktoré usporiadali. Napríklad v Južnej Afrike majstrovstvá sveta v roku 2010 nemali účinok na hospodárstvo, ale len na imič krajiny. E, v Indii e, Commonwealth v 2010 nemali vplyv ani na hospodársky vývoj, ani na imič Indie. Preto by mali nadnárodné športové organizácie vypracovať stratégie tak, aby boli organizované globálne športové podujatia takým spôsobom, aby e, boli budované trvalo udržateľné štruktúry v tej konkrétnej krajine. E, tie by mali e, zahrňať rešpektovanie ľudských práv a takisto zodpovedanie sa pri udelovaní takýchto hier. Pokiaľ ide o Azerbajdžana, Čínu a Kazachstan, ktorí sú ako zostávajúci kandidáti pre olympijské hry v roku 2022, je nevyhnutné, aby oni takýmto spôsobom boli posudzovaní. Na záver chcem povedať, že tá obrovská, ten obrovský dosah športu nielen na poli vonkajšej politiky vlád alebo pri budovaní značky národa alebo krajiny, tak povediať, je možné e, využiť e, šport ako e, nástroj relevantnosti kultúrnej politiky vonok. Je možné podporovať nation building, emancipáciu, integráciu menšín a takisto riešenia konfliktov. Napriek obrovskému potenciálu športu sa mu venuje len nepatrná pozornosť v rámci kultúrnej politiky vonkajšej. Šport a jeho potenciál by mali byť e, takisto zahrnuté aj do budúcej kultúrnej politiky Európy, nakoľko šport spája ľudí, e, buduje mosty medzi krajinami a takisto podporuje e, dôveru a spoluprácu. A nakoniec budem citovať Zorhana Pamuka, keď poviem Soccer is faster than words. Futbal je rýchšia, rýchlejší ako slova. Ďakujem pekne. A ty... Bueno, muy bueno. Ahora voy a dar la palabra a nuestro colega Mark Tarabella, que es el copresidente. Ďakujem pekne. Dám slovo Markovi Tarabelovi, ktorý predseda skupine INTA pre šport. Potom dám priestor ostatným poslankyne a poslancom. E, viem, že je veľa tých, ktorí chcú prispieť do diskusie. Pán Tarabel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Chcel som sa vyjadriť ako spolupredseda e, e, INTA, ktoré predsedám Santiagom Officers v rámci Európskeho parlamentu od minulého roka a chcem neskôr poďakovať výboru DRUA a výboru KULT za zorganizovanie tejto konferencie o rešpektovaní či nerešpektovaní ľudských práv vo svete športu. Je dôležité, aby Európsky, parlam, aby Európsky parlament sa venoval tejto téme spojené so športov, odkedy Európska komisia a nový komisár má teda šport vo svojom portfóliu, to poprvýkrát a chceli sme vytvoriť takúto horizontálnu skupinu o športe, ktorá bude oficiálna ktorá bude podávať informácie o športe eh, na pravidelnej báze. Eh, táto horizontálna skupina predstavuje v Európskom parlamente také spojenie eh, myšlienok. Máme tam 70 členov, sú tam aj ženy a teda rodová rovnosť je aj v športe veľmi dôležitá. Navrholi, boli tu aj návrhy vypočutí bývalých športovcov, Máme tu takýchto členov. Ehm, Bohdan Venta napríklad je to jeden z najväčších šampiónov v oblasti hádzanej. Ehm, čiže títo predstavujú vedenie tejto horizontálnej skupiny a medzi témami, o ktorých chceme hovoriť, je šport a zdravie. Teda je to fyzická činnosť, ktorá predchádza rozličných činnostiach, e, rozličným chorobám v oblasti napríklad mentálneho zdravia. Je to sociálna oblasť, e, ktorá je dôležitá. Je to vektor, e, ktorý sa týka mnohých oblastí a zmenšuje sociálne nerovnosti. Šport a obchod, šport a biznis. 146,5 milióna dolárov Eh, v tejto oblasti. Športový marketing eh, je dôležitý, sú tu pozitíva a negatíva. Nesmieme teda nič skrývať eh, z reality. Cieľom tejto mm, horizontálnej skupiny je byť takým legislatívnym detonátorom v oblasti politiky, expertných organizácií, združení, podnikov, športových organizácií, športovcov samotných. 30. júna bude prvá taká udalosť, bude tam komitár pre šport Eh, predstavíme naše ciele pre ďalších 5 rokov, ďalšie činnosti, v septe- eh, teda udalosti v septembri a naša spolupráca alebo teda účasť na eh, dôležitých športových podujatiach. Dnešná konferencia sa týka nás všetkých Eh, skutočnosť, že v Katare zomrelo 4 tisíc ľudí, to je oveľa viac ako počet futbalistov, ktorí budú diskutovať o svetovom pohári v roku 2022. My chceme pokryť celú sériu eh, takýchto skutočností. Týka sa to 100 90 miliónov ľudí. Čiže chceme, aby aj v európskych inštitúciách šport zohrával dôležitejšiu úlohu. Chcem poďakovať za zorganizovanie toto, tohto podujatia dvoch výborov. Ďakujem pán Patarabela a teraz dáme slovo pánovi Ventovi, ktorý je členom výboru kult, teda výboru pre kultúru a vzdelávanie a je tiež členom Bíra horizontálnej skupiny pre šport. Nech sa páči. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, oczywiście jako były sportowiec. Ďakujem e, pekne. Ako bývalý športovec som mal možnosť e, navštíviť viacero podujatí, ktoré organizovali významné športové organizácie, napríklad aj Medzinárodný olimpijský výbor organizácia olimpijské, olimpijské hry, teda konkrétne. Ďakujem rečníkom za informácie, ktoré poskytli, ktoré potvrdzujú postavenie športu. Mám viacero otázok. Najskôr sa musíme pozrieť na ten ekonomický a rozvojový aspekt. Ste si vedomi toho, že asi 3,7 HDP EÚ je vlastne príspevok športu pre hospodárstvo, celkové EÚ. Ďalej je tu otázka ľudských práv, otázka rodovej rovnosti, diskriminácie na základe pohľavia. Moja skúsenosť s ľuďmi, ktorí boli predtým športovci a ktorí sa stali trénermi, aj to je hodné analýzy. Teraz všeobecná otázka na vás všetkých. Zdá sa, že krajiny sú hostiteľmi takýchto podujatí, ale vieme všetci, že FIFA, UEFA, MOV, sú len takými medzinárodnými zastrešujúcimi orgánmi a dôležité sú samozrejme aj tie národné organizácie. Zdá sa ale, že práve tieto medzinárodné významné organizácie využívajú pravidla na to, aby zaviazali tie národné vlády, národné orgány a to znamená, že potom pravidlá, ktoré sa viažú na tie národné organizácie, teda nie na e, národné vlády samozrejme, tie sú v istom spore alebo v konflikte e, s národnými pravidlami. Nemyslíte si preto, že tie medzinárodné organizácie majú niekedy príliš veľa e, práv a právomoci, e, čo môže potom kolidovať so záujmy tých, tých národných organizácií, ktoré môžu spôsobovať problémy pri organizovaní niektorých podujatí, ako napríklad, ako napríklad majstrovstva sveta. Aké sú potom tie podmienky, ktoré musia splňať tie krajiny, ktoré kandidujú, hlavne pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv? Troška ma prekvapilo vyjadrenie predstaviteľky FIFA, ak som správne ju pochopil v tom vyjadrení a hovorila o tom, že rozvojový index alebo development index je tá hlavná položka, o ktorú sa v súčasnosti opierajú. E, rád by som sa poďakoval pani Widmajer za jej e, jasné informácie. E, vám, pán Bauer, chcem poďakovať za tie informácie ohľadom zamestnancov a pracovníkov, veľmi dobrá práca novinárska, pokiaľ ide o túto správu. Troška ste ukázali inú stránku športu. Samozrejme, sme tu mnohí fanúšikovia priatelia športu a musíme si robiť starosti v rámci niektorých vecí a chvála Bohu sú ľudia ako vy, ktorí tieto veci vynášajú na svetlo. Ďakujem pekne, pán Panceri. Ďakujem, pani predsednička. E, budem e, úprimný, e, niekoľko reflexí. Tieto ľudské práva, prečo sú dôležité v rámci športu? Sú to tri dôležité dôvody. Je nevyhnutné, aby sme zachovali tú predpokladnú autonómiu. Ale takáto predpokladná autonómia týchto medzinárodných organizácií sa pretransformovala do autoautarchie, do do takej, teda tie kontroly a niektoré, niektoré usmernenia viedli k katastrofálnym dôsledkom. A to sa netýkalo len tých ľudských práv, ale aj medzinárodného práva. Ako sme boli svetkami aj nedávno, šport je stále viac používaný ako nička e, svedomia tých vládnúcich e, orgánov a úradov a sú tu dva predstavitelia, tak MOV ako aj FIFA a deje sa tak eh, s tichým súhlasom MOV a FIFA. FIFA. Druhý dôvod, príliš do toho vstupujú peniaze a tým pádom strácame zo zreteľa eh, nielen tú funkciu, ktorá je mierotvorná, pokiaľ ide o šport, ale aj eh, takisto zrádza E, tú zakladajúcu myšlienku z roku 84, pri ktorej zrode bola aj bolo teda medzinárodné hnutie olimpijské. Neviem, či úplne súhlasíme s tým, ale myslím si, že je tu istá disociácia, isté rozdelenie občianské zo strany e, verejnej mienky, a v športu sa dáva, dáva priestor na také veci, ktoré iným sociálnym oblastiam nie sú umožnené. Ja si myslím, že politika v rámci svojho rozmeru eh, vonkajšieho by mala riešiť spôsob, ako šport eh, ošetriť. Mali by byť, mali by byť vytvorené jasnejšie legislatívne úpravy, ktoré sa týkajú športu. Ďalej si myslím, že je treba eh, viacej posilniť ten rozmer vzdelávací, e, takisto morálny, etický a zdravotný a nakoniec by bolo možno aj užitočné viesť kampaň senzibilizácie verejnosti, pokiaľ ide o pôsobenie športu a pokiaľ ide o dôsledky, ktoré plynú z nedržiavania práv. Súhlasím s pani Widmajer, e, pokiaľ ide o e, šport a to, ako figuruje v rámci vonkajšieho rozmeru. Spomeniem na stretnutie medzi Mao Tse-tungom a medzi Nixonom e, v rámci majstrovstiev sveta pingpongu v roku 1972, ktorý to viedlo k istému zlepšeniu ich vzťahov medzi týmito krajinami, čiže určite má dôležitú funkciu. funkciu. Ďakujem pekne. Teraz kolega Zagorakis, ktorý je tiež e, veľkým športovým fanúšikom No bolo by dobré, keby sme si teda vypočuli priamo z aktéra tohto sveta, ako vidí veci. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Fungujeme ako skupina a v rámci tejto skupiny e, máme e, dve osoby, ktoré sa dobre vyznajú, pán Darabela a pán Fisas Chcem sa vám všetkým poďakovať eh, za to, že ste nám dali informácie. Vypočuli sme si viaceré veci, ktoré možno nie sú až tak udivujúce, ale každopádne sme možno neočakávali ich prezentovanie. Nebudem teraz veľa hovoriť. Každopádne s veľkým napätím očakávam správu FIFA, FIFA o ktorej ste hovorili aký bude jej obsah, možno to bude pozitívne prekvapenie. Samozrejme všetci čakáme na to, ako sa FIFA vymedzi. Čo som sa naučil už ako malý, od malička som teda športoval, je, že ľudský život a jeho hodnota je postavená nad všetko ostatné. A keď zrazu konštatujeme tisícky mŕtvych, naozaj to je oveľa dôležitejšie a podstatnejšie. Futbal alebo šport ako taký e, nás samozrejme učí aj e, morálke a etike. Ďakujem pekne. Grazie. E, la... Ďakujem pekne, kolegyňa Lochbíler. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým panelistom. Tri veci. Najskôr k udelovaniu podujatí, potom Katar a potom k nám samotný v parlamente. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby v rámci udelovania týchto podujatí, aby tie veľké e, športové zväzy a organizácie požadovali konkrétne zlepšenie dodržovania ľudských práv. To je otázka na pána Tyson, ale možno aj na pána Fespa, ktorý sa pozerá na to zo stránky nemeckého športového hnutia a takisto aj otázka na FIFA pokiaľ viem, tak eh, vy eh, veľmi konkrétne posudzujete technicko-hospodárske prvky, aká je napríklad eh, železničná sieť, aká je spolahlivosť stavebná týchto štadionov alebo zariadení. Je nevyhnutné takýmto spôsobom katifikovať aj sociálne štandardy, spoločenské štandardy a napríklad aj dodržiavania ľudských práv napríklad index zdržiavania práv médií, potom e, ľudských práv z pohľadu Amnesty International, alebo môžete sa oprieť niektoré indexy a podľa nich hodnotiť situáciu v týchto krajinách. A to k momentu zadávania takejto kandidatúry a potom by ste e, mohli zaslať nejakú komunikáciu, nejaké, nejakú notu a tam presne reflektovať práve tieto veci. Pani Salidi, pokiaľ ide o FIFA, tak najpragmatickejší a najracionálnejší prístup je práve posudzovať konkrétne dodržiavanie ľudských práv tej krajine a nie také všeobecné štandardy, ktoré sú takým všeobecným hľadiskom, ktoré sa len ťažko kontroluje. Po druhé, súhlasili by ste s posúdením vplyvu, a kde by bolo hodnotené aj to, do akej miery sa prejavuje zorganizovanie takéhoto podujatia v konkrétnej krajine, napríklad na e, práva zamestnancov napríklad v Katare, alebo to, čo bolo aj včera v médiách uvedené, že v Azerbajčane sa už hovorí už o obmedzení e, práv autorov, teda novinárov a novinárskej obce pred a v rámci týchto hier. Po tretie, to ide troška nad rámec našej diskusie, ale vy ste o tom hovorili, pani Widmajer, e, keď ste hovorili o majstrovstve sveta v Brazílii, že tie športové zväzy by si mali zvážiť možno model, v rámci ktorého takéto veľké podujatie by malo byť prospešné pre lokálne, regionálne obyvateľstvo prvej, druhej úrovni a nie len e, pre nadnárodné koncerny, ako boli Adidas a Nestle, ktorí v Brazílii na tom obrovsky zarobili a z čoho vlastne to obyvateľstvo lokálne alebo miestne nemalo v princípe nič. Ako to hodnotíte? Po druhé, Katar. Samotný parlament minulý apríl vyslal delegáciu v apríl minulého roku a po, oboznamovali sa so situáciou. To je otázka aj na zastupkyniu FIFI. Zástupca FIFA, ktorý tu bol minulý rok, vyslanec pána Blatera, nech má 20, ja som si to ešte skontrolovala. A on povedal konkrétne v veci Kataru, že čas sa kráti a že FIFA musí spraviť všetko v jej silách, aby došlo k zadržiavaniu a k zlepšovaniu situácie v oblasti ľudských práv v tejto krajine. Teraz je tu správa Piper, minister zahraničných vecí, minister vnútra, minister práce v Katari, všetci minulý apríl, apríl minulého roku poukázali na to, že došlo k podstatným zmenám v pracovnom práve, ale úplne ináč to bolo implementované a ja myslím, že je to úloha FIFA, aby do, dodržala tie svoje prísľuby. Pokiaľ ide o ten systém kafala, tak tam nedošlo k žiadnej zmene. A preto v princípe ani e, situácia zamestnancov sa určite nezmenila. Keby ste sa k tomu mohli vyjadriť. E, ďalej sú tu obvinenia z korupcie, e, pokiaľ ide o udelenie hier pre Rusko a pre Katar my dúfame, že správa Garcia bude úplne zverejnená a myslím si, že aj to je dôležitá úloha ešte k nám v parlamente. Od viacerí sme počuli, že čas eh, nás tlačí, hlavne pokiaľ ide o hry v Baku. Pani Walden sa vyjadrila za to, aby sme tematizovali hlavne situáciu v Baku. Keď chcem vyslať z úrovne tohto stretnutia signál na najvyššie predstaviteľov v parlamente, mohli by sme sa potom e, v máji vyjadrovať cieľene, e, niektorým konkrétnym porušeniam VAKu, to by bolo vhodné. A možno na obe e, spolupredsedajúce v parlamente nemáme zatiaľ žiadne uznesenie, ktoré by bolo schválené, možno ma opravíte, ktoré všeobecne sa týka športu a ľudských práv. Môžeme sa pozrieť na to inšpirovať sa s hlavným zhromaždením OSN z roku 2013, e, kde bola riešená aj téma vylúčenia žien, aby sme to robili dlhodobo. A nakoniec, e, nakoľko ja nie som e, vôbec nejakou príkladnou alebo športovkyňou, ale každopádne ja sa opýtam aj skupiny INTA, alebo teda výboru INTA, kde sú všetci zhromaždení všetci úspešní športovci, možno aj v rámci teda výboru INTA by sme mohli zapracovať oveľa silnejšiu perspektívu držania ľudských práv, aby sme to neopomenuli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam ďalšiemu slovo. Ďakujem veľmi pekne a budem hovoriť po holandsky. Chcem sa poďakovať všetkým hosťom za ich príspevky, za zaujímavú diskusiu a Môžem sa vlastne pridať k tomu, čo už povedali mnohí predrečníci. A ja som si urobil zoznam športových podujatí, kde e, dochádza ku konfrontácii s problematikou porušovania ľudských práv e, pri rôznych podujatiach, či sú to futbalové šampionáty, alebo olympijské hry, alebo ten africký e, pohár potom hokejový šampionát v Bielorusku a tak ďalej. Čiže mám presne ten istý zoznam rôznych podujatí. A ja som bol novinárom. Ešte pred desiatimi rokmi som pracoval ako profesionálny novinár v televízii, reporter v televízii a viem, že médiá občas informujú o porušovaní ľudských práv to sa veľmi často deje v príprave na veľké podujatie, ale potom vidíme to, že po podujati sú veci ako business usual, proste ide o chlieba hry. Tak to tak vyzerá, tak to chodí vo svete. A videli sme to veľmi dobre pri Svetovom poháre za futbal a videli sme to pri budovaní sa na to viazúcej národnej hrudosti, nacionalizmu, a aj v médiách, kde sa hovorí, že to proste musíme s našim naše mužstvo musí byť čo najlepšie. Jednoducho ide tu o športové výkony a nikto nesmie pokaziť ten dobrý obraz a ničo nesmie pokaziť. A preto sa tam nehodí poukazovať na to, čo sa deje vedľa štadionu, alebo čo sa tam stalo, alebo čo sa deje eh, v, za scénou ale informovanosť je podľa mňa veľmi dôležitá. Media tu zohrávajú dôležitú úlohu a aj my zohrávame dôležitú úlohu samozrejme. My ako osoby, ktoré sú politicky zodpovedné, aj my tu zohrávame svoju úlohu. A samozrejme sa o to usilujeme, máme tu rôzne iniciatívy, ktoré k tomu prispievajú. Veľmi často organizujeme aj konferencie tu v tomto parlamente je tu pani Lunáček, ktorá má na budúci týždeň konferenciu týkajúcu v, o, v kontexte prípravy na Baku. Medzinárodný olimpijský výbor v roku 2014 zapracoval ustanovenia ľudských práv do zmluv s novými hostiteľmi hier a malo by sa to ideálne prebrať aj do zmluv s sci-fi, napríklad v Euroazii, pri euroazijských hrách. A musím otvorene povedať, a poznamenal som si tiež mnoho vecí týkajúcich sa FIFI, mnoho slubov a podobne, pretože naozaj to, čo tu ja počujem, je ten prístup e, z oblasti, v oblasti ľudských práv a to ma šukuje. Musím to otvorene povedať. My predsa potrebujeme vyvážený prístup, musíme byť realistickí aj pragmaticky, lebo tie, ktorí hovoria, áno, máme dočinenia so zvrchovanými štátmi, áno, a tie sú veľmi často aj autoritatívne štáty, ale ľudské práva sú univerzálne práva tie sa neviažú na e, zvrchované štáty. Ľudské práva sú univerzálne práva a my tu hovoríme o krajinách, o štátoch, ktoré sa cez šport snažia získať vizibilitu a ktorí sa snažia získať takto určitý status, postavenie. To musíme pochopiť a uvedomiť, musíte si uvedomiť tú časovanú bombu, ktorú máte v rukách nemáte možno skutočnú moc, ale máte dôležitú úlohu v rukách a máte tam proste e, ten náboj, ktorý môžete využiť. Hovoríte, že sa majú e, prehodnotiť fi, postupy po roku 2026 a majú sa prehodnotiť určité požiadavky, ale ako ďaleko chcete ísť? Môžete k tomu niečo konkrétne povedať? Môžete dať určitú perspektívu? výhľad, ako to bude. Mám ešte aj celý rad konkrétnych otázok. V prvom rade, ako môžeme my tu v tomto parlamente môžeme vyvíjať tlak na ostatných, na členské štáty, aby medzinárodné športové podujatia boli viazané na agendu ľudských práv. ak by sa ľudské práva zohľadňovali pri pridelovaní medzinárodných podujatí. A potom je tu ďalšia otázka, to je otázka bojkotu. Nemali by členské štáty alebo tretie krajiny zvážiť pod, športové podujatia, ktoré sa konajú v krajinách so zlou reputáciou v oblasti ľudských práv. Nemali by sme tu uvažovať o bojkote takýchto športových podujatí. Aký dopad to bude mať na ľudskoprávnu situáciu v takejto krajine? a veľmi aktuálne v súvislosti s Baku, ako ste už povedali. E, úrady, orgány Azerbajdžanu jednoznačne povedali, že novinári, ktorí sú kritickí, sa sem nedostanú. A ak ich budeme počuť, sa kriticky vyjadrovať, keď už sú v Azerbajdžane, tak ich vyhodíme. A čo spravíte vy proti takýmto postupom? Ďakujem. Ďakujem, pán Demesmajkers. A teraz pán Oščevičes. Ďakujem, pani predsednička. Je to veľmi otvorená výmena názorov, to si veľmi vážim chcem povedať niečo o aliancii Euró- liberálov pre Európu. My, naše stanovisko je nezmenené. My nemôžeme ohroziť ľudskú právnu agendu pri organizovaní e, športových podujatí. Je to veľmi dôležitý rozmer a šport naozaj hovorí univerzálnym jazykom. Občianská spoločnosť v našich krajinách chápe to, toto oveľa lepšie ako politici. My tu prehrávame. Mám tri poznámky, ktoré by som chcel spomenúť. Ľudskoprávne organizácie poprvé. Máte nejaké dôkazy, faktické informácie viete e, o tom, že sa konajú športové podujatia v nejakej krajine X a športové e, organizácie idú do hostiteľskej krajiny vybrať lokalitu. Máte informácie, ktoré by hovorili, že takéto delegácie sa stretávajú s ľudskoprávnymi organizáciami, s nezávislými expertmi, novinármi, ktorí sú týchto krajinách, ktorí sú dobre známi a ktorí majú dostatok dôkazov o tom, že situácia je viac ako citlivá. A potom, keď už dojde k tej akcii, tak máte nejaké kontakty s ľudskoprávnymi organizáciami a organizátormi tak, aby sa zabezpečila férová situácia. Po druhé, súhlasím s tým, že všetci musíme hrať podľa pravidiel, ale kto vypracúva tieto pravidlá? Kto určuje zásady a pravidlá, ktoré majú dodržiavať politici, športovci a organizátori? Potom mám otázku na adresu FIFI a Olympijského výboru. Spomínate si na nejaký prípad, keby vaše združenia e, prišli s negatívnym posúdením a hodnotením a neodporúčili konanie športového podujatia v krajine X? Alebo z dôvodu podozrenia, že ľudské práva a politická situácia v týchto krajinách nesplňa normy e, civilizovaného sveta? A nakoniec, pani predsednička, aby z našich veľkých obáv sme mali aj niečo praktické. Nemáme sa obrátiť na zodpovedné orgány, ktoré robia výročnú správu euro, o, EU, o ľudských právach v Európe, aby kladli osobitný dôraz aj na tú problematiku, o ktorej tu teraz hovoríme s takýmto veľkým záujmom a s obavami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Lunaček. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste prišli na túto debatu. Považujem ju za zásadnú. A teraz sa zameriam na hry v Baku, ale na začiatok by som chcela povedať niečo na adresu pani Visaldy z FIF Murphy a pána Tysena z Olympijského výboru. Pretože vy, keď ste hovorili, som mala pocit, že sa nám snažíte povedať, čo sa snažíte robiť, čo je dobré, ale mala som aj pocit, že sa snažíte niečo zmeniť aj vo vnútri vlastnej organizácie, ale najmä vysvetľujete, prečo nemôžete urobiť viac a prečo máte problémy, keď sa o to snažíte. Prečo nám nemôžete povedať, čo môžete urobiť preto, aby sme podporili e, ochranu ľudských práv v krajinách, kde organizujete šampionáty. To by som od vás očakávala. Samozrejme, veľmi často počujem, že šport nie je politicky, prepačte. Veľké športové, aj menšie športové podujatia a podobne sú politické v tom zmysle, že majú nejaký politický dopad Takže vy, keď ste hovorili pani Misaj Lidy, že pracujete so zvrchovanými krajinami, ktoré majú svoje vnútroštátne ľudskoprávne zákony, prepačte, my sme sa v zahraničných veciach našťastie dostali do bodu, kde v oblasti ľudských práv zvrchovanosť štátov nie je niečo nedotknutelné. Už to nie je niečo nedotknutelné v medzinárodnom spoločenstve sme sa dopracovali do bodu, kde kritizujeme krajiny za porušovanie ľudských práv a to nie sme len my, Európsky parlament, ktorý to robí. My to robíme aj doma vo vnútri. Veľmi často krit- sme kritizovaní za to, že prečo to nerobíte aj doma. Samozrejme, že to robíme aj doma, ale to tak v zahraničí nie je veľmi vidno. Ale to je súčasť toho, čo medzinárodné spoločenstvo a OSN už dosiahlo. Už viac neakceptujeme, že zvrchované štáty môžu e, dávať do vezenia vlastných občanov z dôvodov, ktoré nesúvisia s ich trestným e, právom, ale z dôvodov ľudskoprávnych. Je pravda, že to nedokážeme zmeniť zo dňa na deň a že zvrchovanosť je stále ešte tá mantra krajín nedotknutelnosti, ale to ja už nemôžem akceptovať. A chcem sa spýtať, čo môžete spraviť preto, aby ste ovplyvnili situáciu v teréne. A naozaj by som niečo si veľmi vážila. Bola by som veľmi rada, keby muži aj ženy sa v športe mohli vyjadriť aj politicky. Pamätáte sa na hry v Soči? Tam boli aj aktivisti, myslím ženy, ktorí chceli mať zafarbené, nalakované nechty ako dúha aj to sa interpretovalo ako niečo politické, lebo by to mohlo byť chápané ako vyjadrenie sympatí LGBT komunite v Rusku, ktorá je v ťažkej situácii, ale šport im nemá dovoliť sa vyjadriť niečomu, keď už sú tam. Prečo im to nemôžete dovoliť? Tí, ktorí chcú, mnohí to nechcú, samozrejme, ale niektorí možno chcú urobiť určité vyhlásenie. Prečo im hovoríte, že to nesmú urobiť? To je jedna vec. Druhá vec je, Druhá vec, ku ktorej sa chcem stručne vyjadriť, pretože pán Demis Markov sa vás pýtal na otázku bojkotu. Ja musím povedať, že ja osobne si nemyslím, že to je niečo, čo i keď som aktivistka alebo politička podporovala. Ja som skôr za cestu využiť športové hry a športové podujatia na presadzovanie pozitívnej zmeny v ľudských právach. To je moja stručná odpoveď na tú otázku, ktorú ste položili. A teraz konkrétne k Baku. S veľkými obavami som si prečítala, že vláda už teraz hovorí, že bude obmedzená sloboda tlače. Ale mám, áno, je to pravda, máme tu e, minul, budúci týždeň podujatie s mimovládnymi organizáciami Bek za ľudské práca. Je to e, podujatie, na ktorom sa podielajú všetky politické skupiny parlamentu a bude tam aj jedna z kolegyň, ktorá je tu dnes a to je pani Junus, dcera Leily a Arifa Junusa. Dinara, ďakujem, že si tu. Jej rodičia sú vo vezení od augusta, jej matka je veľmi chorá, potrebuje lekárskú starostlivosť, je vo vezení od posledného augusta. Za svoj boj e, za ľudské práva Lejlu som stretla v Baku, keď som tam bola na, navš- na navšteve. A oni sú len dvaja z mnohých, ktorí sú vo vezení v Baku. Sú tam um, E, osoby, ktoré sa snažia o ďalšie veci. A teraz Inte Gamaliev, e, právnik v oblasti ľudských práv, e, ktorý zastupoval mnohých ľudí na Európskom súde pre ľudské práva. Ten dostal odsudok na 7,5 roka a to preto, že chceli zostaviť minulé leto zoznam politických väzňov v Azerbajžene, preto sú teraz väznení Naozaj chcem na vás apelovať pán Tyson, pán Kotiančič a ostatní, ktorí sú tu prítomní e, aj z Európskeho olympijského výboru, aby pred tými júnovými hrami v Baku ste požiadali e, vládu v Baku, aby oslobodila politických väzňov. Leila and Arif. Lejliny, ich rodičov, e, Jafarasova a všetkých ostatných. Ak to vy poviete, tak by to malo naozaj dopad a takto by ste každému povedali, že porušovania ľudských práv nie sú niečo, čo sa zakrie športom alebo čo šport nevidí a preto o tom nehovorí. Takže e, zoberte si to k srdcu, pozrite sa na Dinaru a jej rodičov. E, a pozrite sa na to, že ľudia sú vo vezení za, nie za to, že by spáchali zločin, ale za to, že chcú slobodu prejavu, slobodu činnosti. Ak sa vám toto podarí, tak potom, Olympia, e, potom hry v Baku budú mať naozaj veľmi pozitívny dopad, ale neodíďte z tejto miestnosti bez toho, že by ste nám povedali, či to chcete alebo nechcete spraviť. Ďakujem teraz, pán G. Ďakujem, veľ, pán Hryb, ďakujem veľmi pekne. Táto e, problematika veľkých športových podujatí sa tu neobjavuje prvýkrát v našom výbore. A som veľmi rád, že na tomto spoločnom podujatí s Výborom pre kultúru sa tým zaoberáme. Veľmi často hovoríme o individuálnych aspektoch športových podujatí, napríklad o podmienkach práce robotníkov, čo stavajú štadiony. Potom sa, ste sa tu spomínal sa škandál v Katare. A to je tiež téma hearingu ľudskoprávneho výboru z minulého roku. A už tedy tu zazneli hlasy, kritické hlasy, ale čo chcem povedať je, že chcem podporiť pána Boguslava Fenta a síce dôležité je to, čo sa deje v pozadí veľkých športových podujatí, to, čo je za scénou, aj to je súčasť obrazu a s tým súvisí aj tiež mnohé aspekty a tým sa nevenuje pozornosť. Jednoducho sa to vždy tak nejako zamaže, rozmaže. Organizátori vždy tvrdia, že všetko je v poriadku, ľudia vysielajú, teda štáty vysielajú atlétov. Sú to športové organizácie, nie vlády. Tvária sa, že všetko je v poriadku. A potom po hrách, po podujatiach, e, e, si vypočujeme názory športovcov, ktorí tam boli a ktorí majú celkom iné pocity. Záleží na tom, z akej krajiny sú, aký šport predstavujú a podobne. Je to taká citlivá otázka, ak nedokážete zálož, za, zabezpečiť rovnosť v krajine a potom, keď športovci nemôžu hovoriť o tom, čo vidia. A potom je tu ďalšia vec, o ktorej hovoríme v našom podvýbore, napríklad prostitúcia pri veľkých športo, počas veľkých športových podujatí. Prostitúcia je nezákonná prax, je to E, príležitosť, ktorú využíva organizovaný zločin. A ja to nazývam nechutným spôsobom využitia, vykoristovania športového podujatia a potom investície, investície do veľkých podujatí. Opäť sú to veci, ktoré sme riešili, o ktorých sme hovorili, potom práva vlastníkov pôdy, pozemkov, na ktorých sa stavajú štadióny ja chápem, že investície sa musia e, veľmi rýchlo pripravovať, zrychlenie, ale napriek tomu ľudia, majiteľi a vlastníci pôdy majú práva. Majiteľia pozemkov, ktoré sa vykupujú na športové podujatia, tí sú tiež predsa dôležití. A znovu sú tu určité obavy, ktoré zaznievajú v parlamente, v našom parlamente a v ľudskoprávnych organizáciách. Zaznievajú, tieto obavy zaznievajú, ale zdá sa, ako keby to nemali, ne, nemalo nejaký dopad a nevidíme veľkú diskusiu o legitimnosti takýchto športových podujatí. Taktiež by som chcel poukázať na tú skutočnosť, že športové e, podujatia sú veľmi často priestorom na protesty. Pamätáte si na amerických športovcov, ktorí protestovali proti rasovej diskriminácii? E, pamätáte si tu Black Power e, pesť? Bol to dôležitý protest. A tento jav sa riešil, to znamená, rasizmus sa riešil, nie že by zmizol zo športu, ale bola, bolo to veľmi dôležité symbolické gesto. A potom sa olympijské hry čiastočne konali v Moskve, niektorí sa tam objavili, niektorých bokotovali. Aj to je forma politickej demonstrácie. Takže nie je pravda, že veľké športové podujatia nie sú spojené s politikou, aj keď sa snažíme o to, aby bol šport čo najnepolitickejší. A ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, je, že šport je emocionálnou záležitosťou a my chceme, aby tie emócie boli pozitívnymi emóciami musíme rešpektovať úsilie a, e, atletov, ktorí sa pripravujú na športové hry a spomínali ste rovnovážny vývoj, ale v mnohých prípadoch sa to aj podarilo, ale myslím si, že nie všetky výsledky, všetky úspechy Zoberme si napríklad Európsky pohár v Ukrajine. Nie všetky tieto výsledky sa udržali, Vidíme, že štát Donetsk trpí konfliktom, ale celkové tá, to podujatie bolo dobre prijaté. Pripravovali ho dve krajiny. Jedna krajina je krajinou východného partnerstva a jedna bola členským štátom EÚ. Takže ja si myslím, že to bol politický signál, stimul, ktorý ukazuje, že aj šport môže pomôcť vývoju a rozvoju. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que hacerlo... Ďakujem pekne. Teraz musím urobiť následovné. Musím dať slovo naspäť panelistom, ale pokúsim sa to urobiť v nejakom poradí. Podľa dôležitosti otázky myslím si, že eh, Olympijský výbor a FIFA a teda pani Kosta by mali dostať slovo. Žiaľ, máme málo času a potrebujeme, sa to, potrebujeme to dokončiť čo najskôr. Takže najskôr dám slovo zástupcom FIFA a potom máme tu pána Vespera, zástupcu IOC, ale teda najskôr má slovo FIFA. Pokúsim sa e, byť veľmi stručná, pokúsim sa hlavne pokryť komentár pána pani Lunaček a pani Lochbiller, pretože sú spojené. A mm, vezmem do úvahy aj e, slova predošlých rečníkov. Máme prístup v oblasti ľudských práv. Chcem to okamžite opraviť. Máme prístup v oblasti ľudských práv, je to zakotvené v našich stanovách a v etickom kódexe, v etickom kódexe e, teda e, pre výberový proces pre 2022 E, je to zakotvené. Snažila som sa to vyšetriť, mám špecifický oddiel o ľudskom a sociálnom rozvoji, kde žiadame víziu a záväzky uchádzačskej krajiny e, z pohľadu toho, čo chce krajina dosiahnuť e, v sociálnom a ľudskom rozvoji organizáciou majstrovstiev. Myslím si, že je dôležité spomenúť práve Katar, pretože Katar mal e, najsilnejší prvok e, spojený hlavne s orientáciou na budúcnosť. Nehovorím, že situácia je bezproblémová v Katare a že e, organizačné, tá organizácia sa nemôže zlepšiť, ale dosiahol sa pokrok aj v tejto oblasti, odkedy im bola pridelená organizácia týchto majstrovstiev a teda športové udalosti a kultúrne podujatia sú ideálnou platformou pre upozornenie na túto oblasť, pre vyprovokovanie pozitívnej zmeny a do určitej miery zodpovedá aj vašej otázke. Bojkot by mohol byť predmetom diskusí pre nás, ale odpoveď na to je nie. A bojkot by neposlúžil tomuto cieľu práve naopak bolo by to úplne proti princípu toho, že šport predstavuje eh, hodnoty, za ktorými stojíme a prístup alebo cieľ je zlepšiť situáciu, upozorniť na problémové oblasti, ale určite nie trestať či bojkotovať túto krajinu. Nie som si istá, či bojkot športových podujatí v minulosti eh, prospel niečomu, či bol efektívny. Pokiaľ ide o 2020 a 2026, tá vízia momentálne pokračuje. Majstrovstva v roku 2020 a 2016, tam sa začne výberový proces v následujúcich mesiacoch. Rozhodnutie sa musí prijať eh, aj pre hostujúcu krajinu v roku 2017 a ten proces sa práve začne v následujúcich mesiacoch priebehu roka 2015. A tento proces, teda v tomto kontexte, je zameraný, tak ako som povedala predtým, na posilnenie všetkých oblastí ustanovení a aspektov spojených s ľudskými právami, pracovným právom uchádzačskej krajiny. Čo môžeme urobiť? Eh, môžeme upozorniť na situácie v hostujúcej krajine, kde jasne sformulujeme naše očakávania. Máme uplatniteľný rámec, ale pre budúcnosť chceme ísť ešte ďalej, posilniť niektoré oblasti, hlavne tie, ktoré sa týkajú rizikového manažmentu pre otázky ľudských práv a záväzky danej krajine, aby nám poskytla stratégiu toho, ako zamedziť negatívnym efektom spojeným eh, s organizáciou, organizáciou majstrovstiev. Čiže nezačíname od nuly, ale vychádzame z existujúcich predpokladov. čo sa stalo od minulého vypočutia. Pani Lohbiler má otázku, ako ďaleko sme zašli od um, posledného vypočutia zorganizovaného v Európskom parlamente, uh, ktoré sa týkalo ľudských práv uh, v hlavných športových uh, podujatiach, vo veľkých športových podujatiach. A tu je znovu situácia v Katare. Sme v neustalom kontakte s organizujúcim výborom je to teda e, organizácia, ktorá zastupuje vládu a e, dostávame pravidelné správy, vieme, aké sú záväzky vládnych subjektov v krajine e, Najvyššieho výboru pre teda tú časť projektu, kde je zodpovednosť spojená s majstrovstvami od februára alebo od januára dostávame verejné um, teda štandardy, ktoré sú závisné pre všetkých všetky zmluvné strany, týkajú sa všetkých, alebo teda hlavných projektov. A v tejto súvislosti sme v decembri 2014 dostali prvú správu o zhode, kde teda je odzakadlený implementačný proces sú to kroky a iniciatívy, ktoré idú správnym smerom. Potrebujeme uznať aj to, že keď je všeobecná diskusia o tom, ako šport môže prispieť k posilňovaniu ľudských práv, tak sú to práve takéto iniciatívy, ktoré spúšťajú alebo zrýchľujú um, tieto procesy v hostujúcej krajine tu si zaslúži uznanie aj zo strany verejných orgánov. Myslím si, že to musíme zdôrazniť, teda aj kritiku, ale spomenúť aj oblasti, ktoré boli zlepšené a ktoré si vyžadujú zlepšenie. Myslím si, že krajiny to robia, ale tiež sa podporujú iniciatívy, e, ktoré idú správnym smerom. Máme konkrétne príklady e, od kolegov z rovnatných výborov z Kataru, ktoré nám e, poskytujú čísla a e, konkrétne fakty. Rada sa s, o ne s vami neskôr podelím. Sú to teda konkrétne príklady pokroku, e, ktoré si ale vyžadujú určitý čas a prinášajú výsledky, ktoré splňajú naše očakávania. Sú tu absolútne legitívne očakávania z našej strany. Dúfam, že som zodpovedala, alebo teda pokryla niektoré z vašich obav, určite vám poskytneme ďalšie informácie o tom, čo robíme my a aké sú naše očakávania od hostujúcich krajín. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vespen má slovo ako ďalší. Pani predsednička, dámy a páni. Som uh, riaditeľom Nemeckého olympijského výboru. Bol som predtým aj politikom, preto poznám aj takéto vypočutia. Prišli sme sa veľmi radi. Chcel by som zdôrazniť to, že ľudské práva sú súčasťou olympijskej charty a uh, aj pred programom 2020 tam boli prítomné. Olympijský program 2020 znamená, že ľudské práva sa nachádzajú aj v tzv. House City Contract. Sú tam explicitne zakotvené a zohľadnené. Musia sa teda zohľadňovať. Musím k tomu povedať aj to, že ľudské práva sa nedajú zmerať tak, ako to mm, povedala alebo naznačila pani Lunaček Ehm, či je teda to naozaj 100 metrov, alebo to nie je 100 metrov, či olimpijská dedina splňa technické požiadavky, alebo nie. Toto je úplne iná oblasť. Sú tu rozličné pohľady na tom, ako vyzerajú ľudské práva a takýmto spôsobom e, ani nie sú statické v nejakej krajine. E, sú tu európske majstrovstvá vo futbale e, v roku 2012 v Poľsku a v Ukrajine E, tam v Ukrajine došlo k oranžovej revolúcii, bolo tam úplne odlišný politický kontext e, ako teda vtedy, keď sa uskutočnila táto udalosť. Každá krajina a každá, každý zväz, e, ktorý sa snaží o o to, aby mu bolo pridelená tá podsta zorganizovať e, takéto dôležité podujatie, sa snaží zlepšiť svoje renomé, ale vždy ide aj o druhú stranu mince a síce o zvýšenú pozornosť na svoju vlastnú situáciu v oblasti ľudských práv. Ja som bol vedúci misie v Pekingu a v Soči a videl som to, vždy som to tam teda cítil pred samotným podujatím. Vždy sa tam príslušné orgány zaoberajú ľudskými právami v pred Pekingom a v Pekingu, pred Soči a v Soči. Tam boli organizácie pre ľudské práva, ktoré boli aktívne, ktoré sa vyjadrili. Minulý týždeň sa to týkalo bolo stretnutie predsedov Európskych olympijských výborov, Patrik Kiki, podpredseda Janič Kočiančič, aj ja a ďalší členovia výkonného výboru e, sa, sme sa zúčastnili na dôležitom podujatí. Hovorilo sa tam o, sa tu o podujatí bez hraníc. A teda hovorili sme aj za zembarčanskou vládou, boli tam takéto otázky, ale dámy a páni, nemôžeme sa preceňovať. Nie sme v pozícii, keby sme mohli zmeniť systémy spoločnosti, politiku či vládu. Chápeme šport, ktorý je e, našou hodnotou. Nemôžeme tým zmeniť politický systém a musíme si uvedomiť, čo, znamenajú, čo znamená šport pre ľudské práva. Šport nie je motorom pre politické ciele. Samozrejme, by sa športovci mali vyjadrovať e, o vyjadrovať svoju mienku, tak ako to povedala pani Lunáček, e, mali by hovoriť o porušovaní ľudských práv aj môžu, ale my nechceme, aby Áno, povedali ste to, mali by to mať umožnené. Samozrejme, pretože naši športovci sú e, slobodní občania, ktorí sa môžu vyjadrovať, ale môžu aj mlčať, ak nechcú. Ale čo nechceme je, aby, tento, to, aby, aby sa to nejako prejavilo, aby to ovplyvnilo organizáciu športového podujatia Máme tu napríklad mužstvo z Izraela a z Iránu. My nechceme, aby politické nezhody sa nejak odzrkadlili na, samotnej, na samotnom športe. Každý si musí, musí nie svoju vlastnú zodpovednosť a tak je to aj v športe, preto sa zaoberáme tohto, touto témou. Máme aj zmienky voden spoločné témy, hovorili sme aj s mnohými ďalšími predstaviteľmi e, a organizáciami pre ľudské práva, ale ja teraz skutočne nechcem tu robiť hru na Čierneho Petra, ale keď hovoríte, že ideme tam, kde sú ľudské práva 100% zhodnotené a dodržiavané, tak potom musíme mať na zreteli aj to, že e, Azerbajdžan je krajinou, ktorá má špecifický stat- štatút. To, tam sú hospodárske záujmy, o ktoré ide. Sme oveľa silnejší a máme väčšiu váhu ako nejaká športová organizácia. A áno, šport nie je nepolitický či apolitický je politický, to vieme. A vieme aj to, že tieto hry sa odohrávajú v kontexte, kedy mm, ľudské práva by mali byť posilnené. Veľa sa preto robí. Stojíme za tým, aby sa to stalo a vítame aj to, že je tu ten House City Contract, ale zamyslite sa aj nad tým, čo môže šport v takomto kontexte vyriešiť? Čo môže spustiť? Napríklad v Tibete sa hovo- hovorilo sa o Tibete jedného času v Európe. Bolo to na titulných stránkach novín tých e, najpopulárnejších politických magazínov. Samozrejme, že to priťahlo pozornosť e, aj v súvislosti s olympijskou témou. Teraz sa to týka Azerbajdžanu. Hovorí sa o ľudských právach v Azerbajdžane verejne a v tomto výbore taktiež. A teda berie sa to v Európe veľmi vážne. Každá vláda, ktorá sa snaží získať e, štatút hostujúcej krajiny, musí položiť prst aj na takéto rany a preto sa tu o tom dnes diskutuje. Ďakujem pekne. A politickí väzni, hovorí pani Lunáček, my nie sme v pozícii, kedy by sme mohli oslobodiť politických väzňov. My sme tu ako EOC hostia v Azerbajdžane preto, aby sme tú prvú prvoradú úlohu presadiť e, takéto podujatie, e, aby sme hovorili o všetkých týchto otázkach, vyjadroval som sa aj verejne, nemôžeme sa ale preceňovať a nikto to nemôže robiť pri formulácii nejakých vyjadrení. Toto je politická otázka, ktorú sa musia zaoberať politické organizácie. Um, kedy šport sa nemôže preceňovať. Dovolíte, ale teda zodpoviete aj na moju otázku. Ja som sa vás pýtala, teda hovorili ste, že ľudské práva nie sú st- št- um, statické, že sa menia. A ja tu mám taký návrh, napríklad Press Freedom Index, e, tam sú určité hodnotenia, ktoré sa musia e, zlepšovať pri tom procese pridelovania takéhoto štátu. Sú tu technické prvky, ale aj prvky, ktoré by mohli byť zdôraznené v oblasti ľudských práv. E, ja by som k tomu niečo dodala, potom by som poprosil nášho podpredsedu, aby sa k tomu vyjadril, pretože aj na túto otázku som už odpovedal. A síce, že to sa nedá matematicky zmerať, či ľudské práva sú dodržiavané alebo nie e, tieto krajiny sú čiastočne v Bezpečnostnej rade OSN. E, Azerbajdžan bol predsedujúcou krajinou e, Európskej e, rady a teda pri rozhodovaní sa neudelujú nejaký počet bodov. My hovoríme, my nemôžeme hovoriť, že napríklad nemôžeme zorganizovať tieto hry v USA, pretože je tam trest smrti, ale poprosím môjho kolegu, ak dovolíte, pani predsednička, aby sa k tomu ešte vyjadril. Sí, pero por favor, por dos minutos. Gracias. Uh, maybe... Ďakujem pekne. Budem hovoriť po anglicky, hoci by som dal prednosť vystúpeniu v mojom jazyku, ale nevidím tu zastúpených tak veľa slovincov v miestnosti. Najskôr eh, sme naozaj vďační za pozvanie a my eh, budeme smerovať všetky tie vaše návrhy a ostatné veci budeme postupovať e, výkonnému orgánu. My sme tu len zástupcovia, samozrejme. Po druhé, my sa domnievame, že odvádzame dobrú prácu. Šport je súčasťou občianskej spoločnosti a prináša demokratizáciu spoločnosti. Kdekoľvek prichádzame, tak otvárame tú spoločnosť keď tam prichádza 5-6 tisíc športovcov, keď prichádza do nejakej krajiny tisíc, niekoľko novinárov, tak otvárame túto krajinu nevyhnutne. Je to moment a prvok demokratizácie. Samozrejme, mali by sme si byť vedomí, že nie sme nástrojom politického pôsobenia alebo politických orgánov, pretože to nie je v našej pôsobnosti. A tam určite nemáme právomoc. Krajiny, ktorých meno tu bolo spomenuté, sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN. Respektíve členmi OSN alebo predsedajú Rade Európy. Azerbajdžan zvyšuje objem obchodu s Európskou úniou obrovským spôsobom. Každá z tých krajín, ktoré sú tam prítomné, má diplomatické vzťahy navzájom je teda veľa oblastí, kde by takéto myšlienky mohli byť diskutované a kde by ten návrh mohol byť realizovaný. Nemôžeme akceptovať politickú angažovanosť. Šport by mal byť autonómny, istým spôsobom neutrálny. Samozrejme, my spravíme maximum preto, aby sme podporovali ľudské práva, a zároveň spravím maximum preto, aby sme pomohli, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré ste spomenuli. Samozrejme, my dáme informáciu nášmu e, výkonnému orgánu a takisto dáme informáciu aj hostiteľskej krajine, Azerbajdžanu. To spravíme. Keby sme slubovali nejaké výsledky, konkrétne výsledky v rámci e, nejakého otvoreného politického priestoru. To sa nedá, to nie spadá do našej pôsobnosti. My každopádne odvádzame veľmi dobrú robotu. Európsky parlament zastupuje Európsku úniu. My zastupujeme všetky krajiny, 50 európskych, ale v princípe my sme tým posledným kontinentom, ktorý organizuje takéto hry. Prečo? Pretože Európa je príliš silná, pretože 48 medailí, 70-80% medailí ide do krajín Európskej únie počas či už letných alebo zimných hier. A keď organizujeme podujatie, ktoré bude vo, svojej, vo svojom rozmere druhé za olympijskými hrami. Predpokladáme, že budeme demokratizovať každú krajinu, do ktorej vstúpime a my využijeme všetok vplyv, ktorý máme na to, aby sme takéto, takéto spoločnosti robili otvorenejšími a demokratickejšími. E, ďakujem pekne. E, rada by som aj ja niekoľko pripomienok prezentovala a potom dám e, slovo pani Kosta, aby uzavrela, uzavrela vypočutie. Už máme skos polhodinový. Ešte dám slovo Európskej komisii. Ospravedlňujem sa, nedá sa viacej priestoru ponúknuť, e, čiže veľmi stručné e, pripomienky. Otázka ľudských práv nie je politickou záležitosťou. To je univerzálna povinnosť. Nemyslím si, že to je nejaká výsostne politická činnosť. Obhajovanie ľudských práv je jednoduchá povinnosť pre všetky ľudské tvory. Samozrejme parlamenty, vlády, politické orgány do toho výrazne vstupujú, ale to platí aj pre iné orgány, či už je to medzinárodná organizácia futbalová, či je to FIFA, či je to organizácia, ktorá všeobecne zastrešuje športy, alebo či je to organizácia pre kultúrne podujatia. Ľudské práva sú univerzálne aj na nás všetkých, aby sme ich obhajovali. Po druhé, nemyslím si, že neutralita môže existovať. To je milný predpoklad. Vy ste len zástupcami. Ako náhle padne rozhodnutie na výkonnej úrovni, že významné podujatie sa uskutoční v Baku alebo v Katare, tak tým pádom padne významné, podstatné politické rozhodnutie, ktoré má ďaleko siahle dôsledky my nebudeme teraz analyzovať, prečo dostane jedno miesto prednosť pred druhým, je do toho zapojených veľa faktorov. My len vravíme, že medzi dôvodmi, prečo si nejaký orgán zvolí jedno miesto a dá prednosť teda tomuto miestu, to je skutočne politické rozhodnutie, ale pri takomto rozhodovaní by malo byť zohľadňované určite aj rešpektovanie ľudských práv. A nie je pravda, že takéto veci sa nedajú merať Samozrejme dá sa merať eh, rešpektovne dodržiavanie ľudských práv, existujú na to metódy a systémy. Keď eh, bolo prijaté toto politické rozhodnutie zorganizovať tieto hry v Baku, respektíve majstrovstva sveta v Katare, tak eh, vy ste mali právo, má právo moc prijať takéto rozhodnutie, potom však dávate ruky preč, nechcete byť zodpovední za dôsledky plynúce z takéhoto rozhodnutia. My len e, apelujeme na spoluprácu, na to, aby sme konali na poli ruských práv. My hovoríme o ľuďoch, ktorí trpia, to nie je politická záležitosť. Ako sa vyjadrila zástupkynia Human Rights Watch, keď sa posadíte na štadión v rámci ktorého výstavby zomreli e, ľudia, ktorí sa podeli na tejto stavbe, teda stavbári, tak samozrejme je to medzinárodná zodpovednosť e, zo strany FIFA, zo strany Medzinárodného olympijského výboru, zo strany nás všetkých. Takže dá sa k tomu pristúpiť veľmi pragmaticky a povedať, že šport nemá nič e, dočinenia s politikou, ale viete úplne presne, že to nie je pravda. Ako náhle príjmete rozhodnutie uskutočniť nejaké podujatie v Katare a počas celého toho obdobia, počas tej výstavby týchto športovisk sú neustále porušované ľudské práva, tak potom je to e, politické rozhodnutie nevystúpiť proti takémuto porušovaniu. My teda e, chceme od vás, aby ste spolupracovali, aby sme spolu teda pracovali v rámci iniciatív, ktoré už existujú, aby ste e, pracovali aj spolu s nuladným sektorom, spolu s vládami, aby ste pracovali na zlepšení situácie ľudských práv v celom svete. To je povinnosť na všetkých, nielen na eh, politické orgány. Samozrejme je dôležité túto tému ešte prehlbiť a niektoré veci sú samozrejme jasné. Ja sa stotožňujem s tým, čo povedal eh, Valenciano, čo povedal Valenciano, aj keď chápem, že je tu istá dilema. Chcem pripomenúť, že istý čas dozadu eh, bola dilema, či je možné dovoliť účasť športovcom, ktorí sú z nedemokratických krajín, alebo či ich bojkotovať ich účasť. Dnes sme to už preklenuli pretože my sme eh, prijali istú voľbu aj na medzinárodnej športovej úrovni. To znamená eh, netrestať dvakrát tých športovcov, alebo pochopiť, že šport má tú mimoriadnu hodnotu demokratizácie, ale musíme aj dnes pochopiť, že tá dilema je iná a že je podmenená, tak ako povedal kolega Panceri, eh, je skutočne podmenená otázkami hospodárskymi a ekonomickými. To povedzme úplne úprimne. Často máme pocit, že toto má E, prevahu nad tými ostatnými vecami. A týka sa to napríklad e, Olympijskej charty, e, agendy 2020, takisto pokiaľ ide o tie Whole City Agreements. Čiže tie charty jasne poukazujú na to rastúce povedomie, že rešpektovanie ľudských práv, integrity, celistvosti to e, musí vychádzať z istého, istej hodnoty aj politickej, z istej váhy, z tej politickej. Čiže už z pohľadu institucionálneho to má taký politický rozmer aj z pohľadu tých športových organizácií. Čiže pozitívna spolupráca medzi parlamentom, medzi našimi dvom výbormi, medzi organizáciami, ktoré sa týmto zaoberajú a medzi e, športovými zväzmi, asociáciami, e, olympijským výborom, medzi FIFA, to by mohol byť ďalší krok, ako spolu fungovať. Samozrejme, musíme musí byť plne vedomý veci, ktoré sú v hre. A takisto je jasné, že majú dve tváre takéto podujatia. Na jednej strane to, čo ste vravili vy, a ja to tiež si uvedomujem, e, hovoril sa o, istej hodnote, o istom hodnotení vplyvu, ako hovorila kolegyňa Majer, e, čiže treba spustiť proces väčšej transparentnosti. A nemôžeme samozrejme ani mlčať, Eh, voči veciam, ktoré sa dejú, o ktorých spomenal eh, Florian alebo ktoré spomenala kolegyňa zo Spojených štátov. Čiže každopádne je treba sa zaoberať a teda vysporiadavať s takýmto témami aj z vašej strany. Pravdepodobne je tu istý problém, je tu istá prázdnota, eh, isté prázdno nevyplnené miesto politike. Antonio Panceri to hovoril, pretože on to naznačil a aj Elena to na začiatku povedala. Pravdepodobne my robíme túto iniciatívu, lebo chápeme, že je tu isté ticho, ticho možno aj e, politická z pohľadu inštitúcií. My máme povinnosť zastupovať e, nie na to, aby sme podporili tú autonómiu, ktorú majú. Tá neutralita, o ktorej hovoríte, to neznamená indiferentnosť voči ľudským právam. To znamená, že šport môže byť naďalej miestom, kde sa stretávajú aj športovci, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré sú v vzájomnom konflikte alebo ktoré nemajú nejaké vzťahy diplomatické. To je práve ten kultúrny rozmer, kultúrna diplomacia športu. To je hodnota, ktorú nemôžeme strácať, ale nie je možné, aby sa z toho stala etická indiferentnosť, pretože to je už úplne iný diskurs. Čo môžeme teda urobiť? Ja som hovoril o tom predtým zelenou. Ja si myslím, že môžeme pracovať tromi smermi, ale môžeme to navrhnúť spoločne, kľudne Budeme pokračovať eh, vo vzťahu medzi výborom eh, Drua a Kult, eh, pretože to je naozaj veľmi zaujímavý styčný bod našej práce. Mňa zaujíma iniciatíva kolegyne Lunačekovej, ktorá to bude 12. maja robiť pre Baku. Budeme, môžeme sa voľne zúčastniť ako kolegovia. Neviem, či bude dostatočný čas, ale môžeme uzvažovať aj uznesenie, hlavne s kolegami z KULT, teda spoločné uznesenie, ktoré môžeme pripraviť na nadchádzajúcu plenárku, v ktorej my zopakujeme veci, ktoré ste vyspomenuli a takisto aj politická ich musí povedať. Sú to inštitucionálne politiky, inštitúcie, ktoré ich musia e, povedať. A tretia otázka. E, ja samozrejme si to vezmem ako veľký záväzok v rámci môjho výboru, čiže budeme uvažovať o nejakých ďalších vzťahoch, ktoré môžeme vytvoriť. Budeme musieť e, uvažovať o tom, ako to sa aj spoločne, shared, ako ďalej tieto veci riešiť e, s výborom 2. Čiže musíme si vziať viac zodpovedností, pretože sa to týka tých základných, základných hodnot, základných princípov, ktoré sa uplatňujú aj na oblasť športu. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že teraz uzavrieme vypočutie. Ale najskôr by som sa chcela poďakovať vám všetkým, ktorí ste prišli, ktorí ste predstavili vaše názory. Chcela by som sa poďakovať eh, všetkým za váš príspevok a pekný deň.